Chers collègues, chers collègues, si vous le souhaitez. Drahí kolegovia, ja vás poprosím, aby sme začali s našim zasadnutím. Chcem poprosiť kolegov, poslancov, aby sa posadali, aby sme mohli začať s našim dnešným zasadnutím. Ako prvý podpredseda nášho výboru budem dnes po, po, po, popoludní predsedať eh, práci nášho výboru pre rozvoj. Takisto aj zajtra pani McEwen eh, ostala vo svojej krajine kvôli referendu, ktoré sa bude konať o niekoľko dní. Takže ma požiadala, aby som predsedal tomuto výboru. Takže poprosím vás, aby sme začali prijatím programu schôdze ktorý vám bol zaslaný. Máte nejaké pripomienky k tomuto programu schôdze? Nie? Tak tým pádom ho považujem za schválený. Chcem vás informovať eh, o tom, že som dostal že som prijal tú eh, eh, skupinu študentov z Novej Kaledónie, ktorí študujú v Montpellier vo Francúzsku, ktorí sa nachádzajú v tej poslednej rade. teraz e, oznámenia predsedajúceho. Najprv by som vám chcel vás informovať o tom, že náš kolega tragicky zahynul. Pán John, John Luca e, zahynul pri dopravnej nehode v Taliansku. Chcem vám teda navrhnúť, ak s tým súhlasíte, aby sme si pripomenuli jeho umrtie minútou ticha.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 an. Ďakujem pekne. When Joe Cox was working... Joe Cox Keď... pracovala v našom výrob... výbore ešte predtým, ako sa vydala. A poznali sme ju ako Joe Lebeta. Ona bola asistentkou eh, kolegyny Kinek, pretože bola eh, pracovničkou eh, parlamentu. Linda McVen mm, považovala za vhodné, aby ďalší spolupracovník niekoľko slov povedal o nej môžem povedať, že bola skvelá osoba, bola veľmi e, e dobrosrdečná, vždy e, pomáhala, bola za každým veselá a vedela to sklbiť s veľmi britkým e, e, rozumom, e, účinnou prácou a e, skvelou schopnosťou usilovnej práce. A čo je pre náš výbor azda, e, je azda najdôležitejšie, je to, a to bolo jasné každému, e, mala obrovské náčenie pre prácu tohto výboru, e, pre rozvojovú oblasť. Keď e, odišla, to nás veľmi zarmutilo, e, prešla na, do, fir, do organizácie Oxfam a pokračovala v rovnakej činnosti. A iba pred rokom, keď ju zvolili do dolnej komory britského parlamentu, začala pokra- pokračovala v rovnakej činnosti samozrejme bola aktívna aj v ďalších e, e, oblastiach, ale získala e, skvelú povesť pri podpore sírskych utečencov. A to je ďalšia činnosť, ktorej sa tento výbor aktívne venuje. To bolo prejavom nezdôvodneného násilia. Práve tento prejav ukončil minulý štvrtok jej životnú púť a um, to spôsobilo obrovský otras nie len v politickom spoločenstve Británie, ale v celej britskej spoločnosti. Samozrejme, e, vedela pôsobiť na ľudí, s ktorými spolupracovala, pretože mnohí e, e, z ľudí, ktorí ju poznali, povedali veľa dobrých slov o nej. Čo by som vedela doplniť? Chcel by som e, povedať a naznačiť, že tento výbor stratil človeka, ktorý e, súhlasil e, s našim odhodlaním bojovať proti chudobe, vylepšovať život a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. A vedela to robiť s neobmedzenou energiou. Tento výbor jednoducho stratil dobrú priateľku. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Áno. Chcem vám navrhnúť, aby sme opätovne si uctili minútou ticha. Merci. Nous allons passer, nous allons passer au point 3 de notre... Prejdeme k bodu 3 nášho programu schôdze schválne zapisníc zo schôdzy, ktoré ste obdržali. Išlo o schôdze z 9. 10. novembra 2015 a z 20. a 21. apríla 2016, pokiaľ máte nejaké pripomienky k týmto zápisniciam, poprosím vás, aby ste ešte pred ukončením tohto zasadnutia zaslali pripomienky sekretariatu. Pokiaľ uh, sa tak nestane, tak uh, budú považované za schválené v tomto stave. E, teraz prejdeme k bodu 4, prijatie rozhodnutia odporúčaní koordinátorov z 24. maja 2016. Tiež e, ste dostali e, do vašich e, zložiek rozhodnutia ako aj odporúčania koordinátorov z tohto zasadnutia 20.24. 24. maja 2016. Ak máte k tomu nejaké pripomienky, poprosím, aby ste ich zaslali do konca tohto zasadnutia na sekretariat. Ak nie, tak budú tieto výsledky schválené, tak ako to predložili koordinátori. Bod 5. Oznámenie komisie Neviem, či komisia by chcela teraz e, nám predložiť nejaké svoje oznámenie. Ďakujem pekne, pán predseda. E, len krátke pripomenutie. Dve veľké oznámenia, ku ktorým DG Devko by sa malo vyjadriť. 7. E, júna komisia schválila New Framework a tak ďalej. A 8. júna 2016 iné oznámenie ktoré je takisto veľmi dôležité pre prácu v oblasti rozvoja, európska stratégia v oblasti medzinárodnej kultúry. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k bodu 6 nášho programu schôdze. Dostali sme otázku od kolegu Enrique Rosalom ohľadom, eh, eh, ohľadom témy utečencov v Turecku táto otázka sa nachádza v zložke na dnešné zasadnutie. Môžem, môžem DJ a DJ Eko odovzdať slovo na úvod, aby ste sa k tomu vyjadrili. Ja som za Eko, pán predseda, ale môj kolega z druhého DG môže ma doplniť. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem e, pánovi Drike Salomovi za túto otázku, ktorá nám umožnila za niekoľko minút čo najkomplexnejšie informovať váš výbor o realizácii tohto nástroja jej implementácii. Myslím si, že toto, je už, toto už bolo spomenuté. Ide o všeobecnú dohodu medzi Európou a Európskou úniou a Tureckom Hm, ide o nástroj, ktorý by sa mal implementovať, ide o vzájomné prepojenia, takisto koordináciu niektorých eh, už predtým existujúcich nástrojov, niektoré sa týkajú humanitárnej pomoci a druhé sa týkajú politiky susedstva, čo vysvetľuje tú úzkú spoluprácu medzi našimi dvoma generálnymi riaditeľstvami. Ide o koordinačný nástroj, eh, eh, ktorý sa týka tak finančných príspevkov zo strany EÚ na jednej strane a na druhej strane finančných príspevkov zo strany členských štátov. Finančné príspevky čo zo strany členských štátov e, e, sú zasielané do európskeho rozpočtu podľa pred, dopredu stanoveného kľúča, ktorý bol odsúhlasený predtým už radou a chceme vás o tom informovať, že v súčasnosti všetky finančné príspevky naozaj boli zaplatené. Celková suma, ktorá je stanovená e, na tento nástroj, na rozpočtový e, rok 2016-2017, predstavuje sumu 3 miliardy eur. E, táto suma by mohla byť zdvojnásobená pre dve nasledujúce rozpočtové obdobia a mohol by sa zvýšiť táto suma z 3 na 6 miliard eur, ak jednotlivé body dohody medzi EÚ a Tureckom budú dodržiavané a ak budú plne implementované. Implementácia tohto nástroja je koordinovaná v rámci e, tzv. E, steering committee, čiže takého dopravajúceho výboru, kde sú zástupcov jednotlivých členských štátov a v rámci ktorého Turecko je zastúpené ako pozorovateľ. Tento výbor nie je riadiacím výborom, je to taký doprovodný, sprievodný výbor, ktorý je, alebo doplňujúci, e, ktorý je zložený z akejsi platformy, v rámci ktorej základné usmernenia, pokiaľ ide o implementáciu tohto nástroja, sú predkladané jednotlivým členským štátom. Chcem pripomínať, toto sú e, význační prispievateľia pre implementáciu tohto nástroja. A kde pravidelne sa vypracovávajú správy o implementácii tohto nástroja takým spôsobom, že členské štáty môžu vykonávať, pokiaľ tak chcú, eh, monitoring, dohľad a s istým spôsobom aj eh, spodmienkovať túto implementáciu. Pokiaľ ide o prerozdelenie celkovej sumy medzi humanitárnou pomoc a susedskú politiku, je prerozdelenie také indikatívne, približne 1 miliarda z 3 miliardy z 3 miliard, čiže jedna tretina je venovaná na humanitárnu pomoc stricto sensu a dve zvyšné tretiny sú určené na implementáciu nástrojov v rámci politiky susedstva. Ale ako som už povedal, toto sú len indikatívne sumy. Je veľmi dôležité, aby sme tiež zdôraznili, že tieto kredity e, budú implementované na základe vlastných pravidel, na základe právneho základu tohto finančného nástroja. Eh, čiže ten doplnkový alebo sprievodný výbor je len sprievodný alebo doplnkový, vôbec o ničom nerozhoduje. Ako náhle strategické všeobecné usmernenia boli schválené týmto výborom, tak potom je to práve komisia, ktorá by mala implementovať tieto všeobecné usmernenia práve prostredníctvom právnych a vhodne vybratých nástrojov a kanálov a prerozdeliť potom eh, tieto sumy na humanitárnu pomoc. Takže toto všetko je eh, rozdelené na základe aplikovateľných eh, nástrojov pre humanitárnu pomoc a susedskú politiku a tak ďalej. Eh, tento doplnkový výbor sa už stretol dvakrát. Stretne sa po tretí raz na konci tohto mesiaca a počas týchto prvých dvoch zasadnutí schválil strategický spoločný dokument, ktorý mu predložilo oddelenie komisie pre danú oblasť a ktorý bol vypracovaný na základe eh, hodnotenia potrieb, čiže eh, hodnotenia, ktoré bolo naozaj dohlbky vypracované v úzkej spolupráci s príslušnými tureckými orgánmi. Tento strategický dokument eh, vypichol šesť hlavných priorít. Poprvé humanitárnu pomoc, stricto sensu, potom vzdelávanie, riadenie migračných tokov, zdrav, zdravie, zdravotníctvo, ďalej infraštruktúra na miestnej úrovni a podpora socioekonomickému rozvoju. Takže tieto priority, týchto 6 priorít je implementovaných na základe rôznych iniciatív, na základe programových dokumentov. No a teraz by som odozdal slovo môjmu kolegovi, ktorý by vás informoval špecifickejšie o tom, čo sa týka priorít eh, politiky susedstva. Chápem, že uh, uh, otázky sa zamerali hlavne na to, čo sa týka práve humanitárnej pomoci a takisto aj implement akceptácie eh, takej tej humanitárnej ruky alebo toho rukávu v úvodzovkách. Celková suma Určite ste si všimli, že sme práve zverejnili náš implementačný dokument Humanitarian Implementation Plan, HIP, pre Turecko na začiatku júna a tam môžete nájsť oveľa detailnejšie rozpracované jednotlivé usmernenia, konkrétne sumy, eh, ku ktorým som sa teraz vyjadroval. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc eh, pre toto rozpočtové obdobie, to sa bude rozdeľovať eh, do troch alebo štyroch rôznych priorít. Najprv sa to bude týkať, a myslím, že to je jedna z najväčších obav pána Guerrero Saloma, náš hlavný cieľ, ak to môžem tak povedať, aj keď ten termín nie je absolútne ten najvhodnejší, to bude práve tá utečenecká populácia, ktorá nenachádza svoje točísko v e, jednotlivých e, táboroch. Viete, že približne 10 registrovaných utečencov na, registrovaných na území Turecka sa nachádza v utečeneckých táboroch zvyšok, hlavne v oblasti Istanbulu. Práve táto populácia alebo táto časť obyvateľstva bude našou prioritou a v rámci e, týchto ľudí na základe hlavných princípov humanitárnej pomoci e, je zrejme, že je to veľmi citlivé, zraniteľné obyvateľstvo. Takže my by sme chceli teraz znásobiť viacero už prebiehajúcich programov, aby sme mohli zareagovať na základné humanitárne potreby, na základe alebo po, hlavne v rámci prerozdelenia potravinovej pomoci, jednotlivých útočisk, stanov, hygienických zariadení a tak ďalej. To bude tak prvý príspevok, ktorý už v súčasnosti k tomu prebiehajú výberové konania. To bude v, približne v, vo výške 90 miliónov eur toto verejné obstarávanie obstarané. Ďalej tu máme systém prerozdelenia cash flow, čiže e, peniazy v hotovosti. A znova sa chceme zamerať e, na to, aby sa k tomu dostalo najzraniteľnejšie obyvateľstvo. To bude približne 1 milión príjemcov, ktorí uh, takto obdržia túto finančnú pomoc v rámci rokov 2016-2017. Tretia priorita sú určité aktivity, pokiaľ ide o ochranu uh, potom to doplní aj kolega, a teda to, čo aj kolegovia na politike susedstva už teraz robia. Viete veľmi dobre, že vzdelávanie a naliehavosť to je jedna z priorít našich DG. Už sme mali príležitosť to odprezentovať a zareagovať na vaše otázky na túto tému opätovne, pokiaľ ide o náš naše aktivity v Turecku. Bude sa to týkať aj tejto oblasti a potom máme napríklad aj ďalšie aktivity, pokiaľ ide o boj proti násiliu páchanom na ženách, potom eh, o ochranu eh, zraniteľných eh, osôb a takisto aj starších osôb. Chcem priťahnuť vašu pozornosť k tomu, že humanitárna pomoc pôjde všetkým utečencom, ktorí sú zaregistrovaní bez ohľadu na ich národnosť alebo štátnu príslušnosť pôjde to všetkým, je veľmi dôležité, aby ste to vedeli. A posledná vec, posledná priorita, už som vám povedal pred istým časom, že naše aktivity sa v prvom rade budú týkať obyvateľstva, ktoré sa nachádza mimo utečeneckých táborov, ale takisto aj aktivity v rámci utečeneckých táborov budú, táborov budú prebiehať v rámci tejto krízy postupne sa snažíme v rámci táborov eh, opravovať eh, už niektoré ubytovne, ktoré sú už trošku mm, zastarané. Turecká vláda nám navrhla pomoc. My sme hovorili, že to nie je až tak naša priorita vzhľadom na iné naše priority, ale naopak chceme eh, zvýšiť našu podporu v rámci služieb, ktoré sú poskytované obyvateľstvu, ktoré sa nachádza v utečenických tábor, aby Turecko mohlo tiež skôr prispieť tým, že bude sa snažiť modernizovať a obnovovať zariadenia a ubytovne v rámci týchto táborov. A, takže toto sú moje prvé odpovede, pán predsedajúci. samozrejme som k dispozícii, keby pán Guerrero Salom alebo ďalší chceli vidieť nejaké doplnkové informácie, ale ak dovolíte, tak teraz odozdám slovo môjmu kolegovi, ktorí tu zastupujú DG pre politiku susedstva. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pekne popoludne. Pán kolega bol pomerne e, všeobjímajúci, takže iba niekoľko doplňujúcich informácií, pokiaľ ide o rozvojovú alebo predvstupové hľadiska mechanizmu. Ide o súčasť vyhlásenia ohľadom Turecka z marca Ehm, druhý diel bol zverejnený minulý týždeň. Mechanizmus už funguje. Dostali sme príspevky od všetkých členských štátov a mm, v súčasnosti sme vyčlenili 720 miliónov, e, máme 150 miliónov z, zmluvných záväzkov a vyčlenili sme 105 miliónov eur. E, distribuovali sme takúto čiastku. Počas nasledujúcich týždňov v rámci e, e, rozvojového vetvy e, mechanizmu budeme finalizovať opatrenia na, zamerané na pomoc utečencom v Turecku s dôrazom na školstvo, zdravotníctvo, komunálnu infraštruktúru s tým, aby sme doplnili predchádzajúce osobitné opatrenia, ktoré sme schválili v apríli s tým, aby sme pomohli utečencom vrátiť sa do Turecka, aby mali tam bývanie, zdravotníctvo, stravu. Takisto to doplňa predchádzajúce opatrenie na posilnenie kapacity eh, pohraničnej stráže Turecka. Ďakujem veľmi pekne. Merci vous. Ďakujem pekne. Odovzdám slovo teraz eh, pánovi Gerero Salome Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som najprv poďakovať e, zástupcom komisie, obzvlášť pánovi Debru, e, za tie komplexné informácie, ktoré nám predložil, pokiaľ ide o otázku, ktorú som položil na komisiu. Chcem vám povedať, že vy sami samozrejme viete, že tento parlament a takisto tento výbor, my všetci sme dosť kritickí a v niektorých prípadoch až veľmi kritickí, pokiaľ ide o dohodu, ktorá bola uzavretá s Tureckom, ale pokiaľ ide o túto tému, nechceme tu teraz diskutovať o o ironickej stránke tejto dohody, ale skôr chceme monitorovať eh, ako zastupcovia Európskeho parlamentu, či táto dohoda je v praxi implementovaná. A teda to sú dobré správy, ktoré ste nám predložili. V tom zmysle, že sa ochraňujú všetci ľudia, ktorí sa nachádzajú v týchto sa nachádza v ju e, v týchto oči, táboroch alebo mimo, bez ohľadu na ich e, národnoštátnu príslušnosť a takisto, že sa zameriavate na veľmi zraniteľné obyvateľstvo, staršie osoby a takisto aj tých, ktorých sú v naliehavej situácii. Toto všetko je to, čo bolo už vypichnuté na viacerých zasadnutiach tohto výboru pre rozvoj. Chcel by som položiť dodatočnú otázku v tomto zmysle. Chcel by som vedieť, konkrétne, až do akého bodu turecké orgány spolupracujú s implementáciou do praxe všetkých týchto opatrení spoločne s Európskou úniou v rámci tejto dohody a špecificky, pokiaľ ide o prístup k, k týmto ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a ktorí sa nenachádzajú v utečenských táboroch, tak ako povedal Európsky, zástupca Európskej komisie, ktorí sú roztrúsený pomedzi turecké obyvateľstvo vzhľadom aj na štatút ne, eh, vla, eh, mimoriad, mm, organizácií, ktoré eh, pracujú v tejto oblasti, či im umožňujú, aby mali prístup, alebo či nemajú prístup k týmto jednotlivým skupinám obyvateľstva, ktoré sú takto roztrúsené po území Turecka. Veľmi pekne ešte raz ďakujem za všetky informácie. Po druhé, by som chcel e, súhlasiť so všetkými týmito prioritami a po tretie by som chcel od vás objasnenie, aké, aký je teda prístup, aké je teda chovanie zastupcov tureckých orgánov, ktorí sú implikovaní práve do tejto pomoci obyvateľstvu, ktoré trpí núdzov a ktoré, ktoré sa nachádza v tej naliehavej situácii. Ďakujem pekne, drahý kolega. Neviem teraz, či komisia by chcela zareagovať, ale veľmi stručne poprosím. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem naozaj stručný a ja chcem poďakovať pánovi Gererovi Salomovi eh, za eh, toto pozitívne hodnotenie z jeho strany. Pracujeme, už to povedal pred chvíľočkou, že turecká vláda ako aj jednotlivé orgány vytvorili také konzultačné orgány, ktoré by mali kontrolovať implementáciu do praxe eh, tejto dohody s výnimkou humanitárnej pomoci, pretože s našimi partnermi sme jasne sa dohodli, že humanitárna oblasť sa bude zabezpečovať eh, mimovládnymi kanálmi, cez mimovládne organizácie, cez Červený kríž, cez medzinárodné organizácie, vrátane aj Eh, eh, organizácia Červeného kríža, ktorá je veľmi eh, efektívnou organizáciou a bude zabezpečovaná táto pomoc hlavne práve osobám, ktoré sú v najzraniteľnejšej situácii. Toto sme oznámili tureckým orgánom a hlavne pokiaľ ide o systém finančného transferov, čiže cashflow jednotlivým osobám je systém, ktorý bol vymyslený v úzkej spolupráci s tureckým ministerstvom pre rodinu a sociálne otázky, pretože ako náhle teda tento nástroj bude ukončený, bude to zakomponované do tureckého sociálneho systému takým spôsobom, aby to bolo zabezpečené aj do budúcnosti. Takže máme naozaj dobrú spoluprácu s tureckými orgánmi v tejto oblasti. V tomto štádiu veci a sme nemali nejaký veľký problém s prístupom k takémuto obyvateľstvu. Avšak to nebola otázka pána Guerrero Salamov. Situácie, ktoré sa nachádzajú, ktoré vyvstávajú na hraniciach, tam teda troška problém je, ale o tom sme nehovorili. A je pravda, že musíme eh, vysvetliť našim tureckým eh, partnerom všetky tieto veci až doteraz. Teda dialog naozaj je naštartovaný, veľmi dobre to prebieha. Eh, pokiaľ ide o nás, my sme 160 miliónov eur do leta už pokryli v rámci e, obstarávaní s e, zástupcami mimovládnej organizácií, ktorí akceptovali alebo ktorí boli e, našim tureckým partnerom viac menej len oznámení ako názvy, ktorí to, organizácií, ktoré to budú zabezpečovať. Ďakujem. Chcem vám teraz navrhnúť, aby sme prešli k ďalšiemu bodu na programe schôdze, bod 7. Vývozné dane, ďalšie obmedzenia týkajúce sa súrovín a ich obmedzenia prostredníctvom dohôd o voľnom obchode, dosah na rozvojové krajiny. Je to prvý eh, zásadný bod na programe dnešnej schôdze. Hm, je to vec, ktorú sme sa venovali v rámci výboru. Využívanie vývozných daní, ako aj ďalšie obmedzenia týkajúce sa surovín a obmedzenia prostredníctvom dohodovolenej o nom obchode a takisto aj dosah na rozvoj krajiny, ako som už povedal. Dnes tu môžeme privítať s veľkou radosťou pána Samuela Schuberta z, v univir, z Webster univerzity vo Viedni, ktorý je autorom uh, už predtým spomínané štúdie. On nám predloží svoje závery, ako je odporúčania v rámci uh, tejto štúdie a tým pádom odozávam slovo pán Schubert. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Ponga. Dámy a páni, vážení poslanci, vážení zastupcovia komisie, ďakujem veľmi pekne. Je mi cťou zúčastniť sa e, tejto dnešnej schôdze. Je mi ľúto, že prejdem do takejto relatívne e, dosť teoretické a možno nudnej témy v porovnaní s tým, čomu sme sa venovali teraz, e, čo bolo teda pre mňa osobne dosť fascinujúce Univerzitní študenti tam v zadnej časti sály eh, celkom iste poznajú to, čo chcem teraz robiť, a síce priblížiť správu, ktorá vychádza zo štúdie, ktorú sme vypracovali v zásade. Tu máme dočinenia s analýzou toho, či vývozné dania a obmedzenia majú nejaký pozitívny alebo negatívny dopad na rozvoj toho sa napokon v rozvoji vychádza. My to vnímame z ekonomického pohľadu, že ale súvisí s tým aj niekoľkoročný proces v sektore rozvoja a plnenie rozvojovej pomoci. Teda pozrime sa na prvú priesvitku. aby som to zhrnul, e, väčšinu z toho možno e, mnohí už viete. Vieme, že rozvojové krajiny využívajú e, vývozné dane a tiež rôzne druhy obmedzení z rôznych dôvodov, okrem iného aj preto, aby stabilizovali domácu cenovú úroveň, taktiež aby rozvíjali priemysel, čo sa nazýva budovanie predanej hodnoty v rámci samotnej ich ekonomiky. Ďalej dôležitým črtom ktorý e, často je typický tejto krajiny, je vytváranie príjmu. Toto je dosť e, výrazná téma aj v našej e, štúdii. A ďalej, na jednej strane zaistenie dodávok, ale tiež zachovanie úrovne životného prostredia udržateľným spôsobom. Tieto dva aspekty spolu navzájom úzko súvisia. Tí, ktorí presadzujú vývozné dane, používajú eh, veľmi legitímne argumenty. Poprvé, eh, prináša to ľahké peniaze. Ak teda zavediete vývozné dane, veľmi ľahko tým získate príjem pre svoju vládu, najmä ak to nespojíte so zložitým mechanizmom eh, vyberania týchto daní. O chvíľu vysvetlím konkrétne, ako presne to súvisí s politickou stabilitou, že jej to prospieva. Ďalej to prispieva aj k e, hospodárskej stabilite krajiny. Možno e, ekonomická stabilita nie je ideálna z hľadiska rozdelenia bohatstva v krajine, ale je to stabilita e, na rozdiel od chaosu. Ďalej to prináša ochranu pred konkurenciou na úvod, keď sme začali analyzovať eh, fakty, cieľe prstva štúdiu, sme sa venovali otázke, či je takýto postup vôbec legálny. Ukazuje sa, že pravidlá medzinárodného obchodu nezakazujú využívanie vývozných daní, iba ak by tieto vývozné dane predstavovali v podstate úplné zastavenie vývozu eh, svoj, svojou výškou. Tiež eh, sa však e, zakazujú rôzne obmedzenia vývozu, ale udeluje sa tu mnoho rôznych výnimiek e, z týchto pravidiel. Teda celkovo vidíme, že ak sa obmedzia možnosti krajiny uplatňovať vývozné dane alebo rôzne druhy obmedzení, musíme si uvedomiť, že to môže mať negatívne dopady na tieto krajiny, najmä čo sa týka plnenia ich eh, politických cieľov eh, v sektore rozvoja. Ja som sa teda snažil svoju prezentáciu sústrediť práve na tieto základné oblasti z hľadiska eh, príjmu vlády, ďalej je z hľadiska priebehu rozvojového procesu, ďalej čo sa týka stabilizácie cien životného prostredia a porovnávam tu najskôr to, čo urobila Európska únia s tým, aké sú medzinárodné multilaterálne pravidlá a normy. Ďalej sa pozrieme na efektívnosť a účinnosť, ktorá sa očakáva v prípade zrušenia týchto vývozných daní, ak by sa teda v podstate pravidla sprísnili. A potom sa pozrieme aj na niektoré eh, možno alternatívy a tiež ponúknem niekoľko riešení. Budem sa snažiť posudovať čo to najobjektívnejšie. Viem, že niektorí by boli skôr za to, aby sa obmedzenia um, rozšírili, iní by boli skôr za to, aby sa obmedzili. Ja to chcem podňať čo najneutrálnejšie. Povedal by som to tak, že ja v tomto zápase nemám svojho psa, teda ja nemám žiadnu pozíciu, ktorú by som zastupoval. My eh, vám jednoducho prezentujeme analýzu, aktuálnej situácie a žiaľ uvidíte, že to e, vyvoláva dosť rôznorodé závery. Teda e, závery vôbec neboli jednoznačné. Pozrieme sa na ďalšiu stránku. Medzinárodné e, dohody, teda GET a WTO, v podstate zakazujú akékoľvek kvantitatívne obmedzenia, ale umožňujú dočasné výnimky. A to z viacerých zjavných dôvodov Ehm, môže súvisieť s eh, otázkami kontroly, taktiež s otázkami menovej politiky. A na druhej strane vývozné dane sú v podstate povolené, teda vývozné dane zakázané nie sú, iba ak by boli natoľko v absurdnej výške, eh, že by v podstate zakázali vývoz eh, nejakého výrobku. V dohodách o voľnom obchode e, Európskej únie sa do veľkej miery e, dodržiavajú tieto obmedzenia, ale niektoré obmedzenia sú o e, inej povahy. Teda v podstate Cariforum zakazuje akékoľvek formy vývozných daní. Napríklad západoafrická dohoda EPA zakazuje novovývozné dane, pričom je tam podmienka dočasných výnimiek a Tiež e, sa zakazuje navyšovanie už existujúcich vývozných daní. Ja si taktiež e, zakazu, teda dohoda EAC e, zakazuje nové vývozné dane taktiež a aj tu sú výnimky obmedzenia podobné pri, ako pri multilaterálnych úrovniach a taktiež dohoda EU SADC zakazuje nové dane s istými výnimkami, inak sa však drží pravidel VTO. Pozrime sa teda konkrétne na niektoré dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Nechcem povedať, že sú to zámienky, e, sú to však dôvody, ktoré sa uvádzajú pri e, zavedení takýchto vývozných daní. Uvádzam tu e, vždy e, tie základné skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na vývozné dane. V podstate dôležitým faktorom je, že je to dobrá politika a taktiež má povahu dotácií v istom zmysle. Neviem, či rozumiete symbolom, ktoré som eh, tu znázornil v mojej prezentácii. V podstate tvrdíme, že pri eh, zvyšovaní cien sa znižuje eh, rozdeliteľný príjem obyvateľstva a keďže v rozvojových ekonomikách tento druh príjmu predstavuje úplne všetko, celý zdroj živobytia spôsobuje to politickú nestabilitu. Teda rozhodne nie je cieľom E, vyhrocovanie e, e, cien a vývozné dane práve zaistujú dostatočne nízku cenovú úroveň tým, že sa zvyšuje ponuka zvýšenie vývozných daní, eh, tak ako som už povedal, znižuje ceny, pretože eh, sa tým zvyšuje ponuka. Eh, z toho majú spravidla prospech spotrebitelia a preto je takéto opatrenie veľmi populárne. Existuje množstvo príkladov na rôznych úrovniach. Keď sa pozrieme nad rámec vývozných daní, tí z vás, ktorí poznáte sektor rozvoja, rozvoj ekonomík, celkom by ste poznáte faktor cien chleba a taktiež paliva, tie sú umelo držané na nízkej úrovni, respektíve sú dotované, pretože ak by e, sa dostali e, na úroveň trhového ekolibria, boli by niektoré vrstvy obyvateľstva, ktoré by si nemohli dovoliť kupovať chlieb alebo palivo, čo sú základné komodity. Dopady Teda eh, povedzme, že teraz eh, si vložíme pravidlo na prísnejšie a budeme sa snažiť eh, zakázať tieto dane alebo ich výrazne znížiť. Problém je v tom, že z hľadiska domácej cenovej úrovne je veľmi ťažké z empirických poznatkov vyvodiť nejaké závery. Áno, krátkodobo sa nejaké dopady prejavia, skôr negatívne dopady, pravdu povediac, ale nevieme, aké dlhodobé dopady budú, ba ani v stredodobom hľadisku nevieme tieto dopady posúdiť. Nie je to preto, že by sme nezromažďovali údaje, je to preto, že neexistuje dostatok verejných štúdií, ktoré by preskúmali takéto dlhšie um, obdobia po prijatí z tých politických eh, zmien a rozhodnutí. Ale eh, v kontexte uh, domácich cien je dôležité zdôrazniť, že keď e, sa e, odstránia tieto vývozné dane, znižuje e, to stimuli produkovať pridanú hodnotu. Teda, ak tieto vývozné dane neexistujú, je väčšia pravdepodobnosť, že tieto tovary predám, aby som zarobil a nebudem si tieto tovary nechávať e, e, u seba v krajine a spracovať ich ďalej, pretože bude vyšší dopyt e, za výrobky, bude vyššia cena a ja budem mať väčšiu motiváciu ich predať. A to spôsobuje negatívne dopady na konkurencie, schopnosť a na konkurenciu v ekonomike daného štátu. Opäť tu hovoríme o krátkodobom meradle. Z dlhodobého hľadiska naozaj nevieme, ako by sa to prejavilo. Teda problém je v tom, že v prípade potravín napríklad, teda základné polnospodárske produkty, tu znižovanie eh, domácej ponuky, keďže sa vyváža viac, eh, keďže sa daň, vývozná daň odstráni, môže to najviac postihnúť tých najodkázanejších. Máme tu teda viacero príkladov eh, takýchto situácií. Napríklad Indonézia, Tajsko. Tu došlo k prípadom, eh, ktoré sa vzťahovali na palmový olej, a palmové osivo. Tu boli eh, výsledky dosť zmiešané, ale najlepším príkladom zrejme je Ukrajina a Rusko eh, v súvislosti s chlebom. Tu sa zablokoval chlieb na trhoch, aby boli ceny čo najnižšie a E, išlo pritom o veľkých dodávateľov, e, tí boli k dispozícii a práve preto, že to boli veľkí dodávateľia a zrazu sa všetko zablokovalo, aby sa predišlo nejakým e, obavám nedostatkom. Malo to za následok to, že strátili svoju pozíciu na medzinárodných trhoch a prestal sa od nich chlieb kupovať, už neboli dôveryhodní dodávateľia a to sa potom veľmi negatívne prejavilo na ich situácii a v skutočnosti sa to prejavuje ešte doteraz. Spôsobilo to dokonca v niektorých sektoroch štruktúralne negatívne dopady. Existujú alternatívy e, týmto krokom. A síce tieto opatrenia, alternatívne opatrenia sú dosť sympatické, pretože veľmi ťažko sa hovorí o otázkach e, rozvoja a obchodu úplne oddelenie bez toho, aby sa hovorilo o programoch, e, ktoré spájajú e, tieto dve oblasti. Teda podľa mňa by bolo na mieste podporovať technickú spoluprácu, aby sa zvyšovala transparentnosť a konkurencia, aby bolo jednoduchšie posudzovať pôsobenie trhu a tiež, e, aby sa budovali systémy poistenia a hedžovania. V prípade systémov poistenia, hovoríme napríklad o negatívnych dopadoch počasia. A čo sa týka hedžovania, tu je najefektívnejším prostriedkom nejaká e, forma terminový. nejaká forma termínových e, trhov. Keď sa pozrieme na priemyselný rozvoj, tu sú problémy dosť podobné Vývozné dane pomáhajú vytvárať pridanú hodnotu, pretože majú v podstate účinok dotácií. Aj tu vidíme, že keď sa odstránia tieto pravidlá a prejavujú sa veľmi obmedzené dopady. A teda zrušenie vývozných daní nemení zásadne situáciu, rozhodne sa nemení tá zásadná vec a síce, že na to, aby sa vyriešila otázka pridanej hodnoty, je potrebná e, čo najzručnejšia pracovná sila. A toto si vyžaduje tradičné rozvojové e, programy a nástroje. E, dá sa vytvoriť aj predpoklad dlhodobej flexibility, ale výrazne sa to neprejaví. Teda, keď sa pozrieme na vládne príjmy, čo je jedna z najbežnejších foriem a jeden z najjasnejších príkladov využitia vývozných daní. Tu vidíme, eh, že eh, je to relatívne lacný spôsob eh, zvyšovania príjmov a, a krajiny, ktoré využívajú tieto exportné dane, vývozné dane, nemajú žiadne iné formy um, vyberania daní. Teda nejde tu o rôzne rôznorodé formy daní, napríklad o štruktúry štátnej správy, ktoré by to umožnili. E, možno v tomto prípade je to jediný e, zdroj ich príjmu a preto, keby sa tieto vývozné dane e, zrušili, malo by to ničivé účinky na celú krajinu. Najlepším príkladom je Guinea so svojimi rezervami um, bauxitu a tam tieto uh, výnimky naďalej existujú. V prípade napríklad dovozu do Európskej únie a takisto treba investovať, eh, aby sa zlepšala správa vecí verejných. A samozrejme je to aj priama pomoc. A napokon eh, najdôl, najzložitejšia vec to, to je životné prostredie. Otázka ekológie. Eh, Nož tu Máme dva základné argumenty e, v literatúre a v praxi. Je to ochrana nerastov a druhá vec, boj s znehodnotením pôdy v súvislosti s nadmierným polnohospodárským využívaním tejto pôdy. E, ak e, odstraníme vývozné dane, ak ich zrušíme, zistíme, že to môže mať dva úplne rôzne výsledky a to závisí od toho, či e, e, toto odstranenie zvyšuje vnútorný dopyt. To znamená, e, že úspech alebo neúspech závisí od toho, čo neviete kontrolovať prvý scenár, to je niečo ako holandská e, choroba, čiže odstraňujete e, danie, všetci sa sústredujú na jednu komoditu, e, toho sa vyrába príliš veľa, alebo ťaží sa veľa, veľa a tým sa zhoršuje životné prostredie. To je zlý scenár v menších krajinách, v malých hospodárstvách, keď dopyt sa v dôsledku takýchto zrušení nezmení, e, ekologický dopad je minimálny. Takže treba zohľadňovať e, rozsah, e, veľkosť ekonomiky, takisto diversifikáciu ekonomiky a neexistujú žiadne také sústavné modely. Napríklad Čína je, hádam, najlepší príklad. Tam sa využívajú ekologické dôvody na obmedzenie vývozu E, vzácných e, kovov. E, takže nízke ceny znamenajú rýchlejší rozvoj v Číne, doplnkové služby spôsobujú zvýšenie dopytu a to zase generuje zhoršenie životného prostredia. Takže najlepším mechanizmom sú e, e, programy spolupráce. A teraz úplne na záver. Všetky odporúčania samozrejme e, sa vnímajú rôzne podľa toho, aké máte stanovisko voči týmto vývozným daniam. Ale my sme to rozdelili na všeobecné odporúčanie. Samozrejme, že môžete upozorniť partnerov na negatívne dôsledky vývozných daní a kvantitatívnych obmedzení porovnaní s e, okamžitým zákazom. Ak to urobia slobodne e, e, počas určitého obdobia, to bude vždy lepšie. Vždy odporúčam ponúkať zvýšenú technickú spoluprácu. V prípade, že títo dáne generujú príjem, treba hľadať alternatívne riešenia, aby to neviedlo ku kolapsu. Je tu rozdiel e, medzi e, malými a stredne veľkými alebo veľkými e, ekonomikami, pokiaľ ide o riešenie otázky výkladu sprísnenie takéto disciplíny a najmä pokiaľ ide o režim E, najväčších výhod, napríklad v Afrike alebo e, niekde inde. Mm, samozrejme, e, to sa môže vykladať rôzne, pokiaľ ide o mieru flexibility. Myslím si, že tu by som mohol skončiť a rád zodpoviem prípadné otázky. Ďakujem pekne. Pán Schubert, za váš príspevok, za vašu veľmi zaujímavú prezentáciu. Teraz by som chcel odozdať eh, slovo kolegom poslancom, ktorí by chceli eventuálne sa vyjadriť. Najprv tu máme pani kolegyňu, pana kolegu Líca. Budem hovoriť po nemecky. Ďakujem eh, veľmi pekne za tento úvod. Mal by som dve konkrétne otázky. Veľmi jasne ste uviedli e, v oblasti rôznych potém, že e, e, hlavnou požiadavkou je naplnenie dlhodob, cieľov dlhodobého rozvoja, prípadne nový prístup k tomu. Povedali ste, že e, veľmi dôležité mm, e, je trvanie, ale aj pracovné miesta. Takisto ste, ste jasne povedali, že rozvoj programy e, sa majú použiť tam, kde ide o vyčerpávanie nerastov. Poznáte nástroj Aid for Trade, čiže rozvojová spolupráca, ako prostriedok rozvoja e, môže to byť zastúpené v prípade e, e, takéhoto obchodovania. Čo si myslíte o tomto nástroje pri jeho používaní Európskej únie? Pripravujeme zriadenie pod výboru v súvislosti s panámskymi dokumentmi a aj záležitosťou vyhybanie sa plateniu daní Takže aj e, z tohto hľadiska, čo si myslíte o záležitosti e, panamských e, dokumentov a tých nových informácií, ktoré sme získali na základe použitia tohto nového nástroja. Ďakujem pekne, vážne kolega. A teraz slovo má kolega Obuš. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. A ja budem hovoriť tiež po nemecky. Vo svojom prihovore ste poznačili, že sú tu dlhodobé vplyvy, ktoré ešte nepoznáme. E, Toto situáciu nesledujeme dostatočne dlho a to treba všetko analyzovať. Ale e, v takých krajinách ste uvedli určitý e, príklad aby v súvislosti s rozvojem, hovorili ste o Číne, e, že tá postup protekcionistky voči svojmu hospodárstvu a len teraz sa otvára, urobila to tak potom, ako sa stala konkurencia schopnou či v súvislosti s Čínou alebo inými krajinami by ste mohli povedať, akým smerom sa to vyvíja. Povedali ste, že, že to je jednoduchý prostriedok na to, aby štát získal prostriedky na e, vybudovanie hospodárstva. Takéto štáty potrebujú e, finančné prostriedky a keď naše partnerské dohody takéto niečo zakazujú, e, výstava otázka, odkiaľ získajú náhradné prostriedky vo svojom vystúpení ste jasne povedali, že existujú e, e, rôzne situácie a že ten istý nástroj môže mať nerovnaké účinky. Teraz e, máme takéto partnerské dohody s viacerými štátmi, krajinami východnej Afriky, máme takéto dohodami s krajinami južnej Afriky, ale z hospodárskeho hľadiska to sú veľmi odlišné štáty E, e, um, Južná Afrika v porovnaní s inými e, regiónmi je odlišná a teraz pripravujeme dohodu, kde sa používa nástroj, ktorý má veľmi odlišné účinky. Ako to máme chápať? ďakujem vám. Odovzdám slovo teraz nášmu kolegovi, pánovi Nauserovi a potom kolegyni. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Samozrejme je veľmi komplexná a teoreticky e, podkúta. Mm, mm, ja by som si prijal nejaký praktický úvod pre náš e, výbor, ako e, kolegi, povedala kolegyňa Rojbuch pri takýchto partnerských e, e, dohodách, o ktorých diskutujeme a ktoré schváľujeme. Hm, zásadne treba povedať, že treba urobiť maximum na to, aby sme sa vyhli negatívnym dopadom pre rozvojové krajiny. Chceme, e, aby sa tam vývoj uberal pozitívnym smerom Prihovoráte sa za prehlbenú technickú spoluprácu ktorá by e, mala e, znamenať aj e, väčšiu konkurencieschopnosť. A spomínali ste jednu možnosť využívania systémov hedžovania. A moja otázka spočíva v tom, či rozvoj krajiny dokážu narábať s takýmito systémami hedžovania pokiaľ ide o príjmové situácie. Samozrejme, v mnohých krajinách treba e, presadzovať lepšiu správu e, e, vecí verejných s tým, aby takéto krajiny dokázali zabezpečiť príjem a zaistiť ďalšie napredovanie. Ďakujem, teraz odotám slovo pani Hautala. Ďakujem veľmi pekne za túto štúdiu a za prezentáciu, pán Schubert. Moja otázka je takmer totožná e, s tým, čo povedali e, kolega Amelíc, e, záležitosť Aid for Trade pomoc výmena za obchod. Domnívam sa, že dokážeme robiť veľmi veľa pri spolupráci s rozvojmi krajinami pri tvorbe hodnoty, cezhraničnej tvorbe hodnoty kontakty. Sú tu medzinárodné strediska spojené s VTO, takisto ako aj e, e, kolega Líc. Bola by som rada, keby ste e, bližšie vysvetlili, ktoré opatrenie by mohli e, prospieť e, e, tomu, aby rozvoj Ukrajiny sa dostali na medzinárodné trhy. Ďakujem. Už nikto. Takže odozdám slovo komisii. Ak by ste sa chceli vyjadriť. Pán Remkoval. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto štúdiu a veľmi pekne ďakujem za samotnú prezentáciu. Mm, dá sa dôvodiť, že ide o zložitú problematiku, ale e, plus e, tejto štúdie, ak si človek e, urobí namahu a prečíta dokonca, konca, E, zistí, že je to veľmi zaujímavá štúdia a umožňuje nám ísť nad rámec e, zjednodušených diskusí o tom, či vývozné e, dane sú dobré alebo zlé. Umožňuje to nám vyhnúť sa krátkodobému pohľadu na túto záležitosť čierno-bielemu vnímaniu a umožňuje nám zohľadniť dlhodobé dopady. Chcel by som citovať zo štúdie doktora Schuberta. E, e, uvádza to tiež z dlhodobého hľadiska e, vývozné danie a obmedzenia nepriaznevo ovplyvňujú na krajiny, ktoré ich uplatňuje, pretože znižujú stimuly na výrobu príslušných produktov, znižuje zamestnanosť a zvyšuje ceny. To znamená, že treba povedať, že ide o nástroj, strategický nástroj ktorý nie je až taký jednoduchý, pokiaľ ide o jeho dôsledky. A tu by som sa chcel e, e, vyjadriť ohľadom e, takýchto partnerských dohôd nepristupujme zjednodušenie k problematike vývozných daní. Vieme, že mnohé členské štáty to zdedili. Nejde nám o to, aby sme ich zrušili, zakázali. E, tieto štáty majú možnosť e, e, ponechať si takéto danie a dokonca niektoré africké štáty majú možnosť zavedenia nových vývozných daní za predpokladu dodržania jednoznačných kritérií, na ktorých sa dohodneme počas rokovaní s partnermi. Takže po tomto e, krátkom e, vystúpení. Chcel by som vám opätovne poďakovať za to, že ste nám priblížili túto problematiku, ktorá je dôležitá aj z hľadiska zatvárania ďalších dohod o ekonomickom partnerstve. Teraz e, poprosím otázky kolegov poslancov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Budem postupovať e, akademicky. E, začnem otázkou a nie e, jednoduchou odpovedou na niektoré záležitosti, ktoré, ktoré tu odzneli. To, čo ste, na to, na čo ste sa pýtali, je veľmi dôležité. Hovorili ste o tom, že v procese rozvoja, obchodovania vo vašich vzťahoch s týmito krajinmi. Či chceme, aby sa e, e, e, v rámci rozvoja sa dostali na ďalšiu úroveň. Ak ťažia nejaké, neraz dodávajú to do Európskej únie, a keď je to veľmi dôležitá vstupná surovina, pre realizácie e, činnosti e, európskeho mm, mm, e, priemyslu, či už ide o IT, či chceme, aby náš obchodný partner sa dostal na úroveň na úrovni, ktorá umožní mu urobiť niečo, čo sa teraz robí v Európe. Je to e, e, opodstatnená otázka, nie je to príjemná otázka, e, z morálneho hľadiska nie je pohodlná, ale túto otázku musíme zodpovedať, pretože úspešný rozvoj programu rozvoju programu, ktorý je úspešný, bude znamenať, že váš priemysel sa presunie z Európy smerom k surovinám. To je realita, to treba zobrať na vedomie. Samozrejme, niekedy neskôr, ak sa pozrieme na výrobu mikročipov, to je klasický e, príklad. Kedy si e, e to sídlilo v Spojených štátoch, v Európe, potom sa to presunulo do Ázie, a um, došlo k odovzdaniu vedomostí. E, potom celé odvetvie sa presunulo do Ázie, tam sa to stalo lacnejšie a efektívnejšie. E, e, a to znamená, že Európa a Spojené štáty zostali bez tohto priemyslu a naopak v Ázii došlo k hospodárskému boomu. 20 rokov neskôr sa to pomaly vracia do Európy a Spojených štátoch, ale v inej forme. Takže treba si uvedomiť eh, najprv, čo chceme dosiahnuť a eh, aké dôsledky bude mať úspešná realizácia programu, aspoň v tejto konkrétnej oblasti. Eh, otázka 8 for 3. či je to dobré alebo nie. Samozrejme, že je to dobré nepochybne. Ale e, e, odburávanie e, pred bežných podmienok z hľadiska poskytovania väčšieho objemu pomoci pri obchodných dohodách No, v niektorých e, prípadoch, e, to znamená, že e, občas sa to osvedčia, občas nie. Ja sa ešte e, vrátim k otázke e, panamských dokumentov, e, urobím to e, úplne na konci. Je to veľmi zaujímavá e, otázka, ktorá súvisí s, s, s príjmami štátneho rozpočtu a podobne. Spomenuli ste, že ako príklad by sa dala uviesť Čína. Áno, Čína je zdrojom viacerých príkladov, rovnako aj India. A ak by sme to tak robili, treba si uvedomiť, že ide o obrovské krajiny. E, sú síce rozvojové, ale e, obrovské majú strašne veľa e, prírodných zdrojov, veľa obyvateľov. To znamená, že dokážu poskytnúť kapitál aj e, e, obrovské penzum ľudských zdrojov v prípade, že sa správne zorganizujú. Nie je to tak v prípade e, malých rozvojových krajín v, v rovnikovej oblasti. Takže sú tu viaceré kritérie a veľkosť niekedy tiež zaváži, pokiaľ ide o efektivitu takýchto opatrení, ale nepochybne e, e, Čína je e, príkladom vo viacerých oblastiach a takéto príklady nachádzame aj vo viacerých oblastiach. Počas desaťročí India v oblasti priemyselného rozvoja v Indii dochádzalo k určitému rozvoju, potom India dosiahla strop a už nenapredovala, kým sa neotvorila voči svetu. V prípade technickej spolupráce a hospodárskej súťaže a čo to všetko znamená, naozaj existujú e, presvedčivé dôkazy mysli viaceré projekty, ktoré e, e, realizovala UNDP a ďalšie organizácie. E, vytvárali sa siete medzi malými strednými podnikmi v textilnom priemysle na Jamajke a inde. A to malo veľmi priaznivý účinok. A v rámci technickej spolupráce sa vytvárali inštitúcie, ktoré pomáhali vývozcom hľadať e, partnerov odbytiska, prípadne e, e, hľadať subdodovateľov. Častokrát sa to realizuje vo vzťahu medzi Talianskom a rozvojovými krajinami v obuvnom textilnom priemysle systémy hedžovania rizik, terminové, terminové trhy to sa nerobí jednoducho. Ale práve v tejto oblasti Európska únia sa môže prejaviť a napokon otázka panamských dokumentov. E, táto kauza hovorí o tom, aké obrovské prostriedky sa ukrývajú po celom svete Ak e, zoberieme panamské e, dokumenty e, ako príklad toho, e, kde sa kradnú e, prostriedky, častokrát e, takéto prostriedky pochádzajú okrem iného aj z vývozných daní. Práve v tom spočíva problém. To vám neukáže peniaze, ktorý niekto e, e, e, zarobil na základe e, čestnej činnosti. To je sú rôzne formy eh, mm, vývozných eh, daní eh, mm, alebo prostriedky z predaja mm, zbraní kontrabandy. Myslím si, že pokiaľ by ste sa tým zapodívali, objavili by ste obrovský objem korupcie, ktoré pochádza z rozvojového sveta. Très bien. Merci. Ďakujem. Na záver by som chcel poďakovať eh, našemu eh, pozvanému hostovi, pánovi Šubertovi, na to, že prišiel na zasadnutie eh, nášho výboru, takisto aj kolegom, ktorí sa vyjadrili za to, že obohatili diskusiu dnešné popoludnie. Ďakujem pekne ešte raz. Je vous propose de passer au point suivant. Chcel by som vám navrhnúť, aby sme prešli k ďalšiemu bodu programu schôdze, bod 9, uzat... dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EU a jej členskými štátmi na jednej strane štátmi SADC a DHP, na strane druhej bod číslo 8. Naším spravodajcom je Pedro Silva Pereira. Budeme najprv rokovať o návrhu stanoviska výboru pre zahraničné záležitosti, pokiaľ ide o partnerstvo medzi našimi členskými štátmi a e, šiestými štátmi Západnej Afriky, Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Južná Afrika. Čiže tieto štáty sa nazývajú skratko SADC, DHP. Našim cieľom je integrovať ekonomicky ako aj regionálne tieto štáty. Toto bolo v Botsvane minulý týždeň podpísané. Teraz sa nachádzame v štádiu, kde e, rada sa musí obrátiť na parlament, aby sme sa vyjadrili k tomu, tejto dohode. E, náš spravodajca výboru požiadaného stanovisko Pedro Silva vám k tomu povie viacej. Týmto mu odozdávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste už povedali vy sám, eh, Chceli by sme tu uzavrieť eh, diskusiu na pôde nášho výboru pre rozvoj, pokiaľ ide o návrh ohľadom, eh, vrch stanoviska ohľadom dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC DHP na strane druhej. Ako to už eh, predsedajúci, je to Botswana, Lesoto, Namíbia, Južná Afrika, eh, Lesoto a Dia 23 e de maio, um primeiro debate. Svazísko. Eh, v minulý pondelok sme mali prvú diskusiu o tejto téme. A Výbor pre zahraničný obchod je výborom, ktorý je gestorským. Táto dohoda bola podpísaná 10. júna tohto roku, čiže úplne nedávno. A aj keď rokovania e, boli ukončené už e, viac menej pred dvoma rokmi v júni 2014. Mali sme taký pocit, že to e, bolo veľmi naťahované. Európska komisia dokonca si stanovila e, dátum na 1. októbra ako konečnú lehotu podpisu ku ktorému ratifikácia by mala nastať. A teda táto lehota stále trvá. Tieto jednotlivé krajiny by nemali už naďalej prístup na európsky trh so svojimi komoditami, keby sa tak nestalo. Keby následne sa na nich aplikovali pravidlá VTO. Táto dohoda sa týka len obchodu na recipročnom základe s komoditami na základe pravidel VTO a je charakterizovaná asymetrickým a progresívnym spôsobom. Je to eh, systém prístupu na trh EÚ zo strany krajín AKT, ktoré nemajú štatút PMA, čiže eh, bývalých preferenčných jednostranných eh, kritérií a Eh, je potrebné, aby tento prístup eh, na trh eh, s komoditami Európskej únie bol kompatibilný s pravidlami VTO. Európsky parlament teda čo tu zmôže? Európsky parlament sa bude vyjadriť, buď schváliť alebo nie túto dohodu. Dohoda, ktorá bola už podpísaná a takisto ide aj o dohodu, ktorá už bola vyrokovaná. Chcem vám pripomenúť, že minulý týždeň sa konalo interparlamentné stretnutie medzi viacerými štátmi, kde konkrétne africké štáty opätovne potvrdili ich politickú vôľu, aby táto dohoda vstúpila do platnosti tým, že sa uzavrie ratifikačný proces čo najrychlejšie. Návrh stanoviska, ktoré tu predkladám zdôrazňuje, že táto dohoda, keďže je asymetrická, umožní africkým štátom, aby ochraňovali svoje zraniteľné sektory a takisto aj eh, Európa svoju konkurent, svoje konkurenčné prostredie, eh, vrátanie možností ochrany poľnohospodárskych eh, komodít automaticky aby sme mohli chrániť našich poľnohospodárov a takisto zabezpečiť aj potravinovú bezpečnosť a ochranu priemyslu. Táto dohoda tiež umožní, aby sa eliminoval prístup k e, poľnohospodárským dotáciám, čo je veľmi dôležitý prvok pre krajiny z SADC, DHP. A Zahrňa to tiež aj pravidla krajín pôvodu, ktoré sú veľmi flexibilné, ktoré umožnia tiež aplikovanie niektorých sadzieb na dovoz. Mali sme diskusiu k tejto téme a je zrejme, že je to možné v rámci medzinárodnej legislatívy, ktorá riadi obchod. Táto dohoda je spojená s obchod, táto dohoda je spojená s eh, oblasťou obchodu, ako aj s trvalodržateľným rozvojom, ako aj eh, s klauzulou zachovania pracovných miest a ochranou životného prostredia. Takisto je, tu platí konzultačný proces, pokiaľ ide o trvalodržateľný rozvoj, hlavne pokiaľ ide o eh, spoluprácu a rozvoj. Chcem vám tiež pripomenúť dva aspekty na záver. Poprvé, je veľmi dôležité, aby sme sa uistili že to bude účinný systém na to, aby sme implementovali aj monitorovací eh, proces, kde aj občianská spoločnosť bude môcť mobilizovať dostatočné zdroje na to, aby mohla posilniť schopnosť afrických štátov, ktoré sú našimi partnermi v tejto oblasti, vrátanie podpory na finančnej báze prispôsobovania sa tomu, čo bude ako dopad predstavovať táto dohoda pre africké štáty. Žiaľ Bohu, tu nie je klauzula eh, ochrane ľudských práv v rámci toho skotonu, a preto je to veľmi dôležité, aby sme si sa uistili, že prepojenie s rámcovým všeobecným systémom ochrany ľudských práv je zabezpečený a dodržaný aj v rámci toho obdobia, keď e, už dohoda z Kotonu nebude platiť po roku 2020. E, bolo by dobre, keby Európska komisia mohla nás informovať o tom, v, kedy záverečné výsledky dopadové štúdie budú k dispozícii, kedy budú zverejnené. Tiež je tu jedna štúdia Medzinárodného inštitútu, ktorá hovorí o pozitívnom, ale obmedzenom dopade a veľmi dobre vieme, že komisia bude sa vyjadrovať v tejto poslednej poznámke. Ešte posledný bod, ten je veľmi dôležitý a tým skončím, pán predsedajúci. Ide o lehotu na ratifikáciu zo strany krajín SADC, ktoré sú zahrnuté v tejto dohode. Ak by 10. júna to bolo podpísané. Od 10. júna do 1. Oktobra, 1. oktobra všetko prebehne hladko ratifikácia bude dovršená. Aj tak e, to bude ešte dlho trvať. Čiže je zrejme, že je to veľmi dlhý ratifikačný proces, ale parlamentný proces už začal úplne nedávno a nám sa teda zdá, že by sme mali naozaj urobiť všetko preto, aby demokratický proces fungoval dobre a aby tento demokratický proces dobre fungoval, tak by sme nemali pracovať pod časovým tlakom. Takže chcem sa spýtať Európskej komisie, či sa nezamýšľa nad tým, že by revidovala teda túto lehotu 1. oktobra, čo žiada VTO, VTO žiada, aby sme schválili rozumnú lehotu. A ja sa nedomnievam, že táto lehota by mal, mohla byť považovaná za rozumnú. Dobre, pán predsedajúci, výbor pre rozvoj by sa mal vyjadriť a ja chcem navrhnúť, aby sme úzko spolupracovali s výborom INTA, ktorý navrhuje e, podporiť nás, avšak aby sme e, tu zakomponovali zmienku o e, ochrane ľudských práv, takisto o lehote ratifikácie a tak ďalej. Ďakujem, pán predsedovci. ďakujem pekne, pán kolega. Teraz odozdám slovo tieňovému spravodajcovi. Ak chcete niečo k tomu povedať viacerým tieňovým spravodajcom, najprv pani Royal. Pani Hojbuch, nech sa páči. Euh, euh, Prepačte, ešte ak dovolíte, pred vami by som dal slovo kolegovi Zahradilovi. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predsedajúci Adam Scheinfeld. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pri tejto správe by som sa chcel poďakovať predovšetkým eh, za úsilie, ktoré naložil na vypracovanie náš kolega. Myslím, že odviedol obrovský kus práce, pretože keď sa pozrieme na existujúcu spoluprácu medzi Európskou úniou, členskými štátmi a východoafrickými krajinami a tiež otázky, ktoré sú najrelevantnejšie do budúcna. Vidíme jasne, že by sme mali túto dohodu pozitívne odporúčiť mm, výboru pre obchod a tiež rade ja ako eh, poslanec vo výbore DV eh, si toto myslím, ale myslím si to tiež ako poslanec vo výbore pre obchod. Máme tu totiž dočinenia s cieľmi, ako napríklad rozvoj, regionálna integrácia týchto krajín a tiež zapojenie týchto krajín do svetového hospodárskeho poriadku. Na druhej strane relevantná je aj naša podpora a pomoc. Keď bohatá Európa poskytuje pomoc a podporu chudobnejším krajinám. Chcel by som ešte doplniť, že okrem aspektov globálneho rozvoja a humanitárnej pomoci týmto krajinám. Som tiež presvedčený, že táto dohoda bude vzájomne prospešná a bude prospešná aj pre nás, pre Európsku úniu. Som e, pevne presvedčený o tom, že najmä tu v Európe väčšina ľudí chápe, že svet sa dá rozdeliť na bohatšie a chudobnejšie regióny, ale neplatí to. Ak sa totiž svet rozdelí takto, bude to spôsobovať problémy všetkým a súvisí s tým množstvo problémov a hrozie. Preto by sme mali urobiť všetko preto, aby sme bohatstvo, ktoré je k dispozícii, rozdelili globálne čo najspravodlivejšie. Myslím si, že toto je krok správnym smerom. A okrem toho, táto dohoda možno má aj menej pozitívne stránky, keď, keďže je nastavená na dosť dlhé e, časové obdobie a aspekty ľudských práv sú veľmi zraniteľné. Západoafrická komunita krajín to sa netýka len rozvoja ekonomiky a obchodu, ide tu aj o dodržiavanie hodnôt a práv, ľudských práv a tiež, e, aby tieto práva boli všeobecne platné a aby boli na rovnaké úrovni, ako sú tu v Európe. Dosť mi um, to v správe chýba. Možno by sme sa mali snažiť zachovať tieto zásady aspoň v rámci dohody z Kotonu, tak aby boli zaistené aj po období v roku 2020, keď dohoda z Kotonu eh, prestane platiť. Myslím si, že nie je dôležité len eh, čo najrýchlejšie splniť túto eh, dohodu v praxi, ale tiež je potrebné zaistiť, aby priniesla pozitívne výsledky. Nemôžeme totiž len eh, skontrolovať, či sa na papieri naozaj všetko plní. Musíme sa presvedčiť o tom, že to funguje v praxi. Mm. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz dostáva slovo náš kolega Deva. Ďakujem. Prosím, kolegovia, nechápte ma zle v tom, čo poviem. Už niekoľko rokov máme partnerstvo s krajinami AKT, tiež s našimi africkými eh, partnermi, za všetkými krajinami a za posledných 10-15 rokov vidíme, koľko pomoci sme im poskytli prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu, ale mňa dosť nepokojuje, že krajiny, ktoré nemajú veľmi úzke obchodné vzťahy z EÚ, teda krajiny napríklad ASEANu, Vietnam, Kambodža a podobne. Teraz majú už sa nami dohody o voľnom obchode. Tieto krajiny e, však veľmi výrazne rástli a dostali sa z chudoby a stali sa krajinami so stredným príjmom. Čína zažila extrémnu chudobu a teraz e, je e, najvýznamnejším vývozcom ocele. Tento e, prerod nastal v priebehu 10-15 rokov. Teda krajiny, ktoré nemali takúto podporu Európskej únie, ktoré sme si nepritiskali k našej hrudi s takou láskou a náklonnosťou. Zdá sa, že sa im darí lepšie, než tie krajiny, ktorým takúto pomoc poskytujeme. Zdá sa, že o čo vyššia je rozvojová pomoc, e, o to nižší rozvoj krajina zaznamená. Neustále im dávame rady a pokyny a e, dosť s tým súvisia aj dohody o hospodárskej pomoci. Mm, tieto krajiny očakávame od nich, že budú robiť e, veci podobne tak ako my, že nebude fungovať colná únia medzi členskými štátmi PA a skôr alebo neskôr niekto navrhne aj voľný pohyb osôb medzi e, celým regiónom krajín, s ktorými máme dohodu o hospodárskom partnerstve. Zatiaľ tam ešte nie sme, ale možno tam skoro dostaneme. Problém podľa mňa je v tom, že ministri a predsedovia vlády týchto krajín mi pri osobných rozhovoroch e, povedali, že keď s ním uzatvárame tieto dohody o voľnom obchode, tak e, príjmy z cieľ e, sa im veľmi výrazne znižujú. A keď sa teda príjem úplne stratí, e, majú vo svojich rozpočtoch veľkú medzeru. V rozpočte im to chýba a my zdá sa, nie sme ochotní tieto medzery im nahradiť aj keď ich uistujeme, e, že sa nemusia obávať, že ich ekonomika porastie. Opätovne teda čelíme otázke, ako zaplatíme štátnych úradníkov, keď nemôžeme vyberať e, colné poplatky, teda clá. Neviem, či na to dokáže odpovedať pán Pereira alebo niekto z komisie. Možno komisia na to bude vedieť odpovedať. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz dávam slovo pani Hojbuch. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za toto stanovisko. Veľmi ma teší, že spravodajca spomína mnoho kritických eh, aspektov, eh, v ktorých s ním súhlasím, či už ide o časový plán liberalizačných eh, povinností a záväzkov, toto sa tu e, spomína a mimoriadne taktiež e, straty z príjmov na daniach, ako aj otázky občianskej spoločnosti, e, ktorá bola príliš málo zapojená. Tiež parlamenty neboli dostatočne zapojené, a taktiež doložka o ľudských právach, aj toto tu chýba. A na toto všetko spravodajca poukazuje stanovisku a to ma veľmi teší. Napriek tomu si dovolím pochybovať o tejto dohode o partnerstve Jednak eh, Hospodárska komisia OSN pre Afriku sa vyjadrila, že takéto hospodárske partnerstvo z EÚ mm, podkope regionálnu integráciu v Afrike, to by sme nemali rozhodne podceňovať. A už eh, istý čas bežia rokovania o kontinentálnej eh, zóne voľného obchodu v Afrike aj tu. Ekonomická Komisia OSN eh, pre Afriku odporúča, aby tieto zóny voľného obchodu eh, boli vytvorené pred eh, týmito dohodami o hospodárskom partnerstve a až potom by sme mali my uzatvárať naše dohody o hospodárskom partnerstve, aby sme predišli negatívnym účinkom. A moje pochybnosti platia aj naďalej, že ak e, sa príliš rýchlo pristúpi k liberalizácii obchodu, môže to mať negatívny dopad e, na e, ekonomický rast týchto krajín. Nesmieme tiež zabúdať na to, že v prípade krajín Sadeku je dosť rozdielný pokrok týchto krajín. Južná Afrika napríklad v porovnaní s ostatnými krajinami má relatívne silnú ekonomiku, ekonomicky dominuje. Obávam sa, že právo práve e, táto jej e, dominantná pozícia sa môže negatívne prejaviť pri vzájomnej liberalizácii trhov medzi týmito krajinami. Ešte by som e, chcela pripomenúť aj tu na tomto grémiu, respektíve zopakovať vetu, ktorá veľmi dobre zapadá aj do predchádzajúcej diskusie, kde sa hovorilo o zrušení vývozných daní jeden člen AKT sa minulý týždeň na stretnutí vyjadril, že musíme dbať na to, aby sme sa nevyvíjali a nerozvíjali do nekonečná a aby sme do nekonečna neostali rozvojovými krajinami. Teda už sa spomenula otázka, čo presne chceme dosiahnuť, keď um, tieto krajiny zbavujeme pozície vývozcu um, surovín. E, chceme skôr tieto suroviny produkovať v našich krajinách, pritom vieme, že to nie je celkom reálne možné. E, musíme si uvedomiť, že tieto dohody o hospodárskom partnerstve majú aj konkrétny dopad a teda musíme si uvedomiť, či chceme zachovať e, štátu dodávateľov surovín alebo či chceme skôr rozvíjať výrobný sektor týchto krajín. Toto všetko si musíme uzrejmiť. Um, rozhodne vo mne tieto otázky veľmi rezonujú, najmä po tom, čo som si vypočula um, prednášku profesor Schuberta. Myslím si, že aj v kontexte uh, týchto dohodov o hospodárskom partnerstve uh, stojí za to zamyslieť sa aj nad týmito otázkami. Ďakujeme pekne, kolegovia. A teraz dám slovo zástupcom Európskej komisie a pani Sandra Galina, nech sa páči, v mene komisie vystúpi. Príjemné popoludnie. Ďakujem za to, že aj nás ste prizvali. Sprevádza a má Hans Tausbold, ktorý zastupuje DGDFko. On sa venuje týmto témam e, dohody o hospodárskom partnerstve s krajinami sa dlhodobo. E, my sme si veľkým potešením prečítali vašu správu, veľmi dobre totiž popisujete túto dohodu, vystihujete veľmi objektívne. Myslím, že poskytujete skutočné podrobnosti eh, tejto dohody a vaše stanovisko sa tam číta veľmi dobre. Ešte by som chcela podotknúť, že pre nás je zaujímavé aj byť svetkom tejto diskusie. My totiž vďaka tomu získame prehľad eh, o vašich cieľoch eh, aj vďaka týmto bilaterálnym stretnutiam. Chcela by som sa vyjadriť k otázkam, ak dovolíte, ktoré tu zazneli postupne. Ak by som náhodou na niečo zabudla, tak mi to pripomente. Čo sa týka doložky o neplnení, tu by som chcela jasne uviesť, že doložka o neplnení sa vzťahuje na ľudské práva. Máme nádhernú rámcovú dohodu, ktorá nesie nás dohoda z Kotonu a tam sú všetky ustanovenia, ktoré si vieme predstaviť. Sú tam sankcie, ktoré v iných dohodách nie sú. Teda to, eh, čo presadzujeme v dohodách EPA, naozaj plní tie najprísnejšie štandardy. Eh, čo sa týka obdobia eh, po vypršení platnosti dohody z Kotonu, ja som sa už vyjadrila jasne, že zásady, ktoré sú v týchto dohodách, aj po tom, čo Kotonu možno padne po roku 2020, tieto zásady budú naďalej platné. Partnery teraz už uznali, že Európa mm, bude sledovať dodržovanie ľudských práv, aj keď dohoda z Kotonu už platiť možno nebude. Uh, toto rozhodnutie sa bude musieť zrejme prijať neskôr, ale musíme si uzrieť, aké nástroje máme k dispozícii. Ďalšia otázka, ktorá tu zaznela, sa týkala časového plánu. Či je tento plán skôr kratší alebo dlhší? Ja by som chcela rozptýliť eh, vaše eh, možné obavy, ktoré sa týkajú krajín tohto regiónu. Ide o tri krajiny ktoré eh, nie sú len odhodlané, ale naozaj chcú ratifikovať túto dohodu čo najskôr, ba dokonca už začali prejednávať eh, túto dohodu vo svojom parlamente ešte predtým, než eh, sa podpísala. Teda už prijali konkrétne kroky, ich parlamenty sú už pripravené na ratifikáciu. Ja nepredpokladám, že by došlo k žiadnym ťažkostiam. Ak ešte môžem podotknúť, tiež e, veľmi e, pomohlo, že sme e, dohody veľmi podrobne zanalizovali správneho hľadiska, že neobsahujú žiadne aspekty, ktoré by boli problémové pre tieto krajiny. Tento proces trval dva roky, a želajú si to však naši partneri, aby proces právnej analýzy bol naozaj veľmi dôkladný, aj keď si to vyžadovalo istý čas. Dúfam, že sa v tomto zhodneme. Ja som naozaj vysoko spokojná s aktuálnym vznením týchto dohôd. Taktiež sa, sa budem venovať e, otázke príjmov e, z cla. Je to veľmi e, pádna otázka. O aké časky ide? Zanedbateľné. Nie je tam ani 0,6%, 0,59 skôr. Čiže menej ako 1% zníženia Mimochodom, na webovej stránke plánujeme zverejniť štúdiu, vyhodnotenie. O to požiadal e, spravodajca. Teraz sme pripravení e, k diskusii v parlamente. To bude e, u nás zverejnené. To znamená, že pokiaľ ide o fiskálne straty, to by nemal byť problém. Ako viete, ide o región. Vidíte tam... Nepočujete ma? Nie, e, strácam proste e, e, nič. E, je to bežné už dva dní. Povedali ste, že 1%. Ani nie 1%. 0,59. Ale aké percentno e, štátnych príjmov e, to činí? Ešte menej, pretože keď zoberieme celý objem e, príjmov štátneho rozpočtu. V prípade dovozových daní stratíte 0,59, to je zanedbateľné. A táto časť Afriky e, nie je veľmi e, e, silne chránená, najmä voči e, Európe. Je to zrejme e, otázka dedičstva predchádzajúcich mluv, ale v každom prípade tieto štáty sa nesnažili podporiť hospodárstvo na základe e, colných sádzeb. E, snažia sa o reformy a napokon ide o jedno z e, ustanovení vo všetkých partnerských dohodách budeme pomáhať našim kolegom. Je to skôr e, relevantné v prípade SAKU, pretože časť týchto príjmov sa distribuuje medzi e, členmi colnej únie, e, juhoafrickej colnej únie. A viem, že majú veľmi rozumný, solidárny prístup, pretože najslabšia krajina to je práve Lesoto E, ktorá by mohla mať s tým problém, ale naozaj nepovažujeme to za problém pre e, región ako celok. Toľko k e, otázkam. Áno, ešte záležitosť občianskej spoločnosti. To je a zda to najdôležitejšie. Nastolili to v súvislosti s tým, že možno, že nám budú chýbať príslušné štruktúry. Totiž článok 4 dohody ustanovuje, e, e, že budú zriadené konzultatívne e, štruktúry na základe participácie príjmajúcich krajín. To znamená, že nebudeme nanúcovať vlastný model, ale to bude naozaj komplikované. Veľmi pozorne sme si vypočuli pripomienky k otázke monitoringu. týka sa to iba tejto E, e, dohody o ekonomickom e, partnerstve. Treba analyzovať, ako bude vyzerať situácia neskôr. Musíme to monitorovať s tým, aby sme zaistili ten rozvoj, na ktorom zakladáme v súvislosti s týmito dohodami. Čiže sme odhodlaní podporiť e, účasť e, e, občianskej spoločnosti, skutočných predstaviteľov občianskej spoločnosti. Nie je to jednoduchá záležitosť, to uznáte, nejde iba o peniaze. Ide o to, aby tam boli skutoční predstaviteľia skutočnej občianskej spoločnosti. Ale tento monitor by mal zabezpečiť naplnenie našich očakávaní v oblasti rozvoja. Toľko samotné otázky. Pokiaľ ide o hospodárskú dominanciu Južnej Afriky, Dovolím si povedať nasledovné. E, tieto krajiny predložili určité ponuky. E, tento proces bol námahavý a dlhodobý. E, tieto krajiny zistili všetky prvky, ktoré sú pre nich dôležité. Všetko, čo zaistuje pridanú hodnotu, sa chráni a to je správne Chceme e, prelomiť ten cyklus e, e, ťažby komodít a zabezpečiť tvorbu pridanej hodnoty. A tieto krajiny aspirujú na to v regionálnom meritku. Je pravda, že regiónu dominuje Južná Afrika, ale zároveň Južná Afrika je hybnou síľou. A v Kasanu viacerí ministri opakovali, že nevadí im, kde sa robí tvorba výrobkov, pokiaľ budú mať možnosť e, zúčastňovať sa tohto procesu. Veľmi dôležité e, sú tu pravidla e, krajiny pôvodu čo umožňuje e, e, hromadenie e, hodnoty nielen v krajinách tohto regiónu, ale v prípade všetkých dohod o ekonomickom partnerstve. Ide o inovačné nástroje. Všetky tieto krajiny sa na to tešia, pretože to by im malo umožniť prelomiť cyklus závislosti od komodít. A chcela by som ešte jednoducho doplniť, Áno, veľmi pekne ste to povedali. Naozaj je to prejav e, nadšenia voči týmto dohodom. To sa nám e, celkom pozdáva. E, chcela by som ešte uviesť, že som vďačná pánovi spravodajcovi za slova uznania, za súhlas s týmito dohodami. Ide o E, e, pomerne e, dlhodobú záležitosť medzi nami krajinami Afriky. Nezabudajme, že ide tu aj Juhoafrickú republiku a chceli by sme úspešne uzavrieť tento príbeh. A spolu s kolegami som veľmi vďačná vám za prejav podpory, za súhlas s touto dohodou. Vážený pán predseda, neviem, či kolega chce ešte niečo doplniť? Nie. Myslím si, že vašu poznámku sme zobrali na vedomie eh, ohľadom eh, dodatočnej eh, podpory nielen v prípade tohto, tejto dohody, ale aj všetkých dohod, dohod o ekonomickej partnerstve, ekonomickom partnerstve. Ako viete, máme určitý plán, aby sme získali aj súkromný sektor v Južnej Afrike. Ide o 70 miliard eur vo forme investícií s tým, aby sme e, ešte e, na základe 4,5 e, miliardy získali 60 miliard vďaka pakovému efektu. A čo všetko urobia tieto prostriedky? Ak budeme hovoriť iba o ťažbe surovín a doprave surovín do Európy, E, to už robíme 150 e, rokov a dodatočná pridaná hodnota sa vytvára tu, v Nemecku, v Británii a nie e, v krajine pôvodu. Potom takéto investície, ktoré plánujeme v súvislosti s takýmito partnerstvami s časným sektorom, do čoho to vyústí? všetky e, druhy ovocia, e, toto všetko sa vyváža bez pracovania. E, hovorili mi, pozrite sa aj e, hovedze meso, e, ovocie, zelenina, všetko sa vyvoža bez spracovania. Takže otázka znie, či využijeme týchto 70 miliard, aby sme vytvorili nejaké konzervárne a ďalšie spracovateľské e, kapacity, aby e, e prídená hodnota sa tvorila v Afrike pretože <laughs> v opačnom prípade budeme investovať a budeme mm, zoberať e, ich suroviny. Ako to budeme riadiť? Nepochybne ešte nemáme podrobnosti návrhu komisie, pokiaľ ide o najnovšie oznámenie. Myslím si, že je jasné, že značná časť prostriedkov určených na získanie peniazy e, e, od súkromného sektora e, je určené, aby sme tvorili kapacitu, o ktorých ste hovorili, ale ide o budovanie infraštruktúry, naozaj pôjde o balíček, ale treba byť trpezlivý a počkať na konkrétny návrh komisie, komisia prislúbila, že to dá von do troch mesiacov ale chceme mobilizovať, mobilizovať eh, súkromné eh, investície v Európe, aby eh, prispeli k realizácii rozvojového programu. Nie iba o verejné investície, ale aj investície hm, štátnych fondov a podobne. A ešte, ak dovolíte, veľmi úzko spolupracujem s týmito krajinami. Už sme začali diskutovať o stratégii implementácie partnerských dohôd a Botswana má obrovský potenciál v oblasti poľnohospodárskeho potravinárskeho priemyslu za predpokladu, že sa odstránia niektoré prekážky, ktoré súvisia aj s nedostatkom infraštruktúry. E, totiž e, e, títo divoké ke, e, alebo voľne e, e, dobytok, e, to nie je jednoduchá záležitosť, ale pokiaľ ide o konzervárne, nechceme znepokojovať členské štáty, ale boli by sme radi, aby konzervy e, sa robili priamo v Afrike. Tam majú cukor a aj ostatné možnosti. Naozaj si myslíme, že teraz dochádza k zmene paradigmy a títo krajiny nechcú pomôcť iba kvôli samotnej pomoci. Chcú e, e, dospieť k určitej fáze výroby. A to je e, veľmi uspokojivé, lebo niekto tu spomenul, že sú tu určité zakonitosti rozvoja, existujú určité aspirácie v Ázii, ako sa realizovali a ako v Afrike e, e, k tomu nedošlo. Ja e, som zastankyňou zmeny paradigmy a pokiaľ Číňania chcú investovať, mali by investovať aj v Afrike. Tam je dostatok priestorov pre všetkých tam je len malý zlomok existujúcej infraštruktúry v porovnaní s tým, čo je potrebné, takže všetci sú vítaní vrátane európskeho súkromného sektora. E, skrátka, treba využiť e, e, akékoľvek možnosti výhody, či už dostupná pracovná síla, alebo prítomnosť skvelých surovín, ktoré by sa dali tam spracovať. Takže ak vás to zaujíma, môžeme pok- nadviazať na to e, a hovoriť o tom podrobnejšie. Už teraz diskutujeme o implementačnej strategii. Ďakujem pekne, teraz odozdám slovo kolegovi, aby uzavral túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Záverom by som chcel poďakovať e, všetkým kolegom za ich príspevky, za pripomienky. Ďakujem pekne Európskej komisii za odpovede je veľmi dôležité, aby náš parlament e, videl e, účasť e, Európskej komisie, pokiaľ ide, ide o zmysluplné monitorovanie celého procesu a napomáhanie transformácii krajín e, smerom k ďalšiemu rozvoju. Je to aj e, podpora záležitosti e, ľudských práv, e, aj táto sa tu spomenula. A to nás ešte viac upokojuje v tom zmysle, že nemáme tu žiadny právny problém, aj keď dohoda z Kotonu vyprší bez akejkoľvek alternatívy dovolím si e, vrátiť sa k niektorým veľmi zaujímavým otázkam, ktoré tu odzneli. Kolega Deve. Deva e, spomenul niekoľko takýchto otázok. Ja by som e, určite netvrdil, že takéto vzťahy majú obchodné vzťahy s Európou dobré a u niektorých je to horšie z hľadiska ďalšieho rozvoje. Ja tu nevidím žiadnu kauzálnu súvislosť s chudobou. Dokonca e, si dovolím povedať, e, v súvislosti s Čínou spomínal sa tu rozvoj Číny a treba povedať, že potom ako Čína vstúpila do VTO a sa integrovala do svetového hospodárstva, e, podstatne rýchlejšie sa začala rozvíjať. Pripomínam všetkým kolegom, že dohody EPA nie sú možno, že dokonalé, ale musíme dodržovať pravidlá VTO. Ak existuje jasná politická vôľa zo strany e, e, krajín e, e, e Južnej alebo Východnej mm, Afriky e, v prospech týchto dohôd a rýchleho ich uzatvorenia, to znamená, že v opačnom prípade by E, mali veľké problémy vo vzťahu k VTO. E, staré pravidla už sa nesmú používať, pretože e, už nemajú postavenie najmenej rozvinutých krajín. Ďalej, tu nemáme alternatívu medzi protekcionizmom alebo liberalizáciou alebo voľným obchodom. Totiž asymetrická povaha týchto dohôd svedčí o tom, že nejde tu presne o liberalizáciu. Samozrejme, môžeme hovoriť o tom, či je prechodné obdobie postačujúce s prehľadnutím na špecifika tých ktorých krajín, ale e, z tohto hľadiska je veľmi dôležitý monitoring a tak, ako sa to tu povedalo, e, myslím si, že to sa bude robiť uspokojivým e, spôsobom. A teraz záverom, pán predseda, ja chápem argument, že e, dotiahnutie e, právnych záležitostí trvá nejaký čas, všetci si dávajú pozor, ale teraz máme dočinenie e, s novou fázou tohto procesu. Nie súvisí to so štátnymi štruktúrami, ale, alebo vládnymi štruktúrami, ale s parlamentom. Parlamentom musia to ratifikovať a chceme, aby e, e, e, demokratický postup sa ujal aj v afrických krajinách, nemali by sme byť taký restriktívny, pokiaľ ide o časový horizont. To prospeje otvorenej demokratickej rozprave E, a v súvislosti s e, e, ratifikáciou v parlamente. Tak či tak si myslím, že táto dohoda je pozitívna pre všetkých zúčastnených a práve preto odporúčam ju schváliť. A záverom poviem jedno vetu po portugalsky opätovne. Chcel som povedať po portugalsky, že som veľmi rád tomu, že e, medzi krajinami, ktoré pristupujú k dohode, je aj e, Mozambik a že aj Angola sa zúčastnila rokovanie a dúfam, že čoskoro sa e, aj Angola stane súčasťou tejto dohody. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, drahý kolega niekoľko informácií. Konečná lohota na predkladanie Pozmejúcich návrhov je 22. júna o 12. hodine na základe odporúčaní predložených e, spravodajcom budú len tieto priateľné, pokiaľ ide e, O ďalšie zasadnutie nášho výboru bude to 10. až 12. júla. Ďakujem. Týmto pádom uzatvárame tento bod na programe schôdze. Teraz prechádzame k bodu číslo 9 programu schôdze. Ide o uzavretie dohody o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi východoafrického spoločenstva <clears throat> na jednej strane a EÚ a je členskými štátmi na strane druhej. Budeme pokračovať eh, v, vo výmene názorov. Parlament musí schváliť eh, túto dohodu o hospodárskom partnerstve E, medzi e, krajinami Kenia, Tanzánia, Uganda a ďalšími. Táto dohoda sa týka e, obchodovania s komoditami a takisto aj rozvoja. Toto všetko bolo uzavreté v oktobri 2014. Našim spravodajcom požiadaným o stanovisko je kolega Kristian Dan Preda. Odozovám vám týmto slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som začať novými informáciami, ktoré som držal dnes a to, že rada schválila dnes ráno podpísanie, ako aj dočasnú implementáciu dohody o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva EAC na jednej strane a EÚ. V oktobri 2014 boli uzavreté rokovania k tejto dohode a dohoda bola signovaná v oktobri v Bruseli Neskôr po 12 eh, rokoch rokovaní to bol dosť zdlhavý proces. Tým sa uzatvára tento veľmi dlhý a komplikovaný proces v súčasnosti a teraz očakávame konkrétny podpis, konkrétne ratifikovanie tejto dohody. Konzultačný proces eh, už prebieha v rámci parlamentu a ako ste to práve povedali, ja som bol poverený vypracovaním stanoviska za náš výbor pre výbor INTA. Tak ako ste tiež upresnili, táto dohoda o hospodárskom partnerstve sa týka štyroch eh, krajín, najmenej rozvinutých Burundi, Rwanda, Tanzania a Rwanda a Kenia. Pokiaľ ide o tie štyri krajiny, ktoré sú najmenej rozvinuté, je potrebné tu spomenúť, že tieto štyri krajiny už majú mm, majú výhody z programu Všetko okrem zbraní. Pokiaľ ide o kvóty, na druhej strane Kenia je pokrytá v súčasnosti až do 1. oktobra tohto roku práve pravidlami v rámci prístupu na trh. A je to práve k 1. oktobru 2016, kedy Kenia sa dostane do nepreferenčného systému, ktorý už bol spomenutý. Vďaka tomu tejto dohode o hospodárskom partnerstve týchto 5 krajín východoafrického spoločenstva bude mať zjednotený systém, ktorý sa ich bude týkať, pokiaľ ide o vzťahy z EÚ. Dovolte mi povedať pár slov k tomuto východoafrickému spoločenstvu, pretože je to taký špecifický príklad na africkom kontinente. Toto spoločenstvo sa týka nielen ekonomickej a regionálnej integrácie, ale chcem pripomenúť, že aj colná únia E, tu fungovala od roku 2005 do 2010, potom pokračoval lo vytvorenie spoločného trhu a menová únia bola vytvorená v roku 2013, takže je tu naozaj ekonomická regionálna integrácia, ktorá je dosť završená. Potom tu máme aj politickú úniu. To znamená, že je tu Federácia afrických e, východoafrických štátov. V roku 2013 mala byť vytvorená táto federácia, však sa tak nestalo, ale určite bol zaznamenaný pokrok, pokiaľ ide o vytvorenie takého základu pre túto možnú e, federáciu. Dynamika východoafrických e, krajín na tejto oblasti umožnila a podporila snahy o realizáciu najambicioznejšieho obchodného projektu na území afrického kontinentu, čiže takej zóny voľnej výmeny na tripartitnej báze. Je potreba povedať, že Južný Súdan pristúpil k východoafrickému spoločenstvu 15. apríla tohto roku a Somálsko požiadalo tiež o to, že by vstúpilo. Európsky parlament sa už viackrát vyjadril, že dohody o hospodárskom partnerstve by mali byť eh, vedené práve zo strany partnerských eh, dohôd a tieto dohody by mali podporiť eh, rozvoj, divertifikáciu na ekonomickej báze, takisto aj regionálnu integráciu, s tým, že nadalej sa bude vykoreňovať chudoba v tejto oblasti. Toto je naša ambícia, tak ako sme to aj povedali viackrát. A teda, samozrejme, ako to, keďže to bolo veľmi ambiciozne, vyvolalo to veľa diskusí, pretože rozvoj, integrácia, vykorenenie chudoby a tak ďalej, to sú naozaj veľké politické ambície. Ale diskusia trvala a trvá, aj dnes pokračuje na tieto témy, ale bolo by potrebné spomenúť aj to, že treba posúdiť e, dohody o hospodárskom partnerstve na základe nielen týchto kritérií, ale tiež by sa mala zdôrazniť aj potreba analyzovať e, tieto, táto dohoda podľa e, plusov a mínusov, podľa určitej ideológie a snažiť sa vyhnúť aby sme, tomu, aby sme zachádzali do diskusie, ktorá by neviedla k ničomu, čiže diskusie o liberalizácie výmeny. Myslím si, že to pôjde týmto smerom, namiesto toho, aby sme posudzovali tieto dohody iným spôsobom podľa ich vlastných zásluh. Čiže Nemôžem teraz zachádzať príliš do detajlov tejto komplexnej dohody, pretože ide o výmenu bez stanoviska. Rozhodli sme sa, že urobíme výmenu názorov ešte bez, predtým, ako stanovisko bude rozdistribuované, že by sme sa nad tým najprv zamysleli, ale chcem vám spomenúť, ktoré tie body sú najdôležitejšie. Vypichnem ich. Ide o dohodu, ktorá sa týka len komodit. Čiže nie sú tu investície, služby, proste len komodity ktoré sú zahrnuté v tejto dohode. A ďalej je to dohoda, ktorá sa opiera o asymetrický systém prístupu, čiže Európska únia na 100% otvára svoj trh, zatiaľ čo krajiny východoafrického spoločenstva to nemusia urobiť až do roku 2033, čiže o 17 rokov, až pretože 42,6 výmeny pochádza práve z týchto dvoch blokov. Africké spoločenstvo už otvorilo na 65 svoj trh a 17,4 najčitlivejších komodít je práve vyňaté z tejto liberalizácie, takže niekoľko čísel k vám dispozícii. Ide o poľnohospodárske výrobky, alkohol, vína, chemické e, výrobky, plastové výrobky, textilné výrobky, obou, topánky, sklo, e, vozidla, e, výrobky z keramiky a tak ďalej, takže ich je veľa. Prechodné dobie je veľmi dlhé, vylúčenie a takisto aj hm, záchranná klauzula pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, by mohla byť e, pozitívne zohľadená. Okrem e, možnosti zakomponovať e, novú dočasnú daň na dovoz, toto predstavuje určitú flexibilnú zložku a dostáva nám manevrovací priestor vďaka tomu, keďže máme aj komodity z krajín pôvodu, ktoré sa takto týka. Toto všetko Eh, by malo podporiť regionálny rozvoj. Eh, pokiaľ ide o 116 strán dohovoru o hospodárskom partnerstve, z toho 21 strán sa týka spolupra ekonomickej spolupráce, čiže ide o čas, ktorá je veľmi zásadná, ktorá sa týka práve tejto oblasti. Ale samozrejme, to nie je ten hlavný argument. Všetko bude závisieť od toho, ako to bude implementované. A chcel by som sa k tomu vrátiť. Nie všetko bude závisieť od finančných zdrojov. Je potrebné však skonštatovať, že existuje ozajstná vôľa mať prístup k rozvoju a takisto aj snažiť sa prispôsobiť žiadanej úrovni. Naopak, není tu zmienka o trvalodržateľnom rozvoji, naopak je tu zmienka o pristúpení k dohode z Kotonu. Jednotlivé strany sa zaviazali, že budú sa snažiť podporovať trvalo udržateľný rozvoj, ako aj ďalšie nástroje, ako sú napríklad e, služby v piatich, počas 5 rokov po pristúpení k tejto dohode. Trvalo držateľný rozvoj je explicit, explicitne jeden z parametrov, ktorý by mal byť monitorovaný e, výborom vysokých e, predstaviteľov, ktorí by mali dohľadať na vykonávanie tejto dohody o hospodárskom partnerstve. Nie je tu klauzula o ochrane ľudských práv ani mechanizmus, ktorý by sa tohto týkal, aj keď sa snažíme, a je tu zmienka o podporovaní správneho riadenia veci verejných. Tiež tu máme zmienku, ktorá je nepriama, e, dohody z Kotonu v článku 4 a takisto aj článku 36 je ďalšia klauzula, ktorá umožňuje zúčastneným stránam, aby prijali vhodné opatrenia, ktoré sa e, pravidel dohody z Kotonu, hlavne pokiaľ ide o prepojenie e, tejto dohody o hospodárskom partnerstve s obdobím po Kotonu. Je treba sa ubezpečiť o tom, že podmienkovosť e, a ochrany ľudských práv bude dodržaná a dokonca posilnená. Iná otázka, ktorá je veľmi zaujímavá, je to, že v, za akých okolností uh, legislatíva rôznych e, štátov, ktoré sú stanovené v ktorých sa týka táto dohoda o hospodárskom partnerstve, umožní práve ochranu ľudských práv. Možno, že komisia by nám mohla v tomto pomôcť a vysvetlí nám to. A nakoniec dva, tri ďalšie body, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Je to otázka financovania a takisto aj štruktúr, ktoré by mali byť vytvorené pre e, implementáciu tejto dohody. Ďalej tu angažovanosť Európskej únie na predvydateľnom základni Eh, dohliadať eh, na vykonávanie tejto dohody, avšak nestanovili sme si žiadne dodatočné finančné zdroje, ktoré by na to boli potrebné. Takže je tu teda tá myšlienka predvydavosti, avšak nie finančné pokrytie. pokiaľ ide o východafrické spoločenstvo, umožní nám táto dohoda stanovíci priority, ako aj jasné nástroje, ktoré by zohľadnili ich vykonávanie v každej z týchto krajín. Ja mm, by som tu chcel tiež zo strany Európskej komisie vedieť, aké sú finančné zdroje, ktoré sú v tejto oblasti k dispozícii. Takisto tu nie je stanovená parlamentný, nie je tu stanovený parlamentný dohľad, pokiaľ ide o vykonávanie dohodu dohovoru o hospodárskom partnerstve, aj keď parlament o to žiadal, avšak spoločný eh, no, monitorovací výbor eh, umožní spoločne s občanskou spoločnosťou a mimovládnym sektorom eh, dohliadať na toto vykonávanie a aké sú závery. Samozrejme mám predbežné závery, pretože ako som už povedal, ešte máme len prvú výmenu názorov k tomuto dokumentu a ja som presvedčený o tom, že budeme pokračovať vo výmene názorov k tomuto. Teda aké sú predbežné závery ešte raz? Dohoda o hospodárskom partnerstve je len na začiatku a jej implementácia umožní sa zamyslieť na tie, či to prispeje hospodárskému oživeniu tej, týchto krajín východafrického spoločenstva a takisto aj k širšej reforme je potrebné sa zamyslieť nad vhodnými nástrojmi pre implementáciu tejto dohody a myslím si, že netreba zabúdať na fondy pre spoluprácu, ktoré majú možnosť zareagovať ako hybná páka pre implementáciu tejto dohody v tomto regióne. Takže to je len pár slov na úvod k tejto výmene názorov. Ďakujeme pekne, pán Preda. Teraz dám slovo tejomým spravodajcom. Začneme Herbertom Neuserom. Nech sa páči. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch... Äh... Ďakujem pekne, vážený pán podpredsedujúci, ďakujem pekne aj e, kolegovi Predovi za to, že nám priblížil, aké je pozadie tejto dohody so západoafrickým hospodárskym spoločenstvom. Myslím si, že tu máme dočinenia s dosť vynimočnou situáciou. Máme završenú colnú úniu, máme menovú úniu v tejto oblasti Afriky a krajina Burundi, Ruanda, Tanzánia, Kenia a Uganda sú čoraz viac spojené v tomto regióne vo svojej spolupráci. Komisia preto myslím, že veľmi správne reagovala na ich spoločnú ponuku zníženia colných sadzieb a znamená to, že musia do roku 2033 prispôsobiť svoje trhy, musia ich otvoriť e, na zhruba 80 Ide o asymetrickú dohodu v tomto prípade. Myslím teda, že e, ostáva ešte 25 rokov času na zvyš. Doterajšie dohody však už boli e, dosť otvorené. E, konkrétne e, sa to týkalo percentuálnej sadzby 65 teda mm, tá miera otvorenosti bola relatívne vysoká. Čo sa týka rozvoja, tu podobne ako vysvetlil už kolega Preda, je na mieste zdôrazniť, že otázky ľudských práv, sociálne štandardy a ekologické štandardy veľmi priamo e, sa spomínajú v dohodách o hospodárskom partnerstve. Viem, že postoj komisie je taký, aký je naďalej. Existuje len nepriamné odvolanie sa na dohodu z Kotonu a taktiež vyhlásenie o e, zámeroch, odhľadnúť od zásadných politických bodov, e, že chceme mať e, zásady, ktoré sa týkajú ľudských práv, e, sociálnych štandardov, e, ako aj aspektov socio- a pracovného práva. Ide tu predovšetkým aj obdobie, aká bude situácia po vypršení platnosti dohody z Kotonu. My by sme teda preto uprednostnili, ak by v dohode to bolo priamo zakotvené, aby sme boli takto lepšie um, poistení. Čo sa týka um, implementácie dohody EPA, uh, bude potrebné nad ňou dohliadať, aby sa predišlo možným problémom v prípade uh, týchto piatich afrických krajín, aby sa mohli včas odstrániť. Tiež uh, treba poznamenať, že je pozitívne, že vzniklo poradné grémium, respektíve vznikne toto grémium, akýsi konzultačný výbor, ktorý bude zahrňať aj aktérov občianskej spoločnosti, to považujeme za dôležité, a že občianská spoločnosť bude e, súčasťou aj monitorovacieho procesu. Myslím, že vzhľadom na mimoriadnú situáciu v Burundi by sme mali e, dbať o to, aby režim e, nebol nejako prosím sa tejto dohody EPA vedieme dialog o ľudských právach z Burundi a preto pri ďalších rokovaniach Burundi by sa malo jasne zdôrazniť, že sa chceme posunúť ďalej v rokovaniach konkrétnych témach. Tie najpodstatnejšie témy, ktoré už veľmi podrobne rozobral kolega Preda, nebudem rozvádzať aj ja. Ešte raz ďakujem kolegovi Predovi eh, za jeho vynaložené úsilie. Myslím si, že tieto dohody EPA s západoafrickým spoločenstvom by sme mali prejednať možno v trochu inom svetle než ostatné dohody EPA. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz e, kolega Deva, nech sa páči. Ďakujem. Podobne ako kolegové, ja chcem zablahoželať kolegovi Predovi k vynaloženému úsiliu. Mám trochu problém s cieľom eh, tohto nášho úsilia. Ak totiž eh, uznáme, že Afrika sa vyznačuje eh, obrovskou mierou korupcie, tiež vieme, že takmer bilión eur čiernych peňazí každoročne odchádza z Afriky v podstate do našich bank, teda respektíve do švajčiarských bank, Hovoríme tiež o ľudských právach, to je všetko veľmi pekné, ale ako sa postavíme ku korupcii a k tomu, aby sme zabránili úniku čiernych peňazí z Afriky sem a tiež, aby sme dokázali mať pod kontrolou tento tok peňazí. Myslím, že pán Pereira spomenul, že parlamenty týchto krajín by mali mať um, právo a aj čas na to, aby preskúmali tieto dohody, aby samotní poslanci mohli e, preskúmať tieto aspekty v čo najširšom svetle. Práve parlamenty týchto krajín by mali mm, vykonávať kontrolu ich výkonnej moci a vlády. Ak totiž zastupcovia vlády si odkladajú peniaze do švajčiarských bank, práve parlament e, je oprávnený klásť ťažké otázky, tak ako to je napokon tu u nás na západe. A ak sa nám toto podarí presadiť eh, vďaka týmto dohodám, myslím, že tým veľmi prospejeme týmto krajinám, aby peniaze, ktoré sú tam, aby tam ostali, aby sa využili ďalší rozvoj týchto krajín, aby sa nestrácali. Inak eh, je to len eh, ďalší cyklus, že my dávame peniaze, im a peniaze sa vracajú sem do našich bank. Ďakujeme pekne, pán kolega. Teraz pani Hojbuch, nech sa páči. Ďakujem pekne ďakujem aj kolegovi Predovi, ktorý nám poskytol veľmi e, rozsiahly prehľad o tom, čo chce všetko uviezť vo svojej správe. E, tiež sa vyjadril ku kritickým bodom, ktoré e, sme si vypočuli aj v kontexte krajín SA a DEC, a s ktorými ja plne súhlasím. Tiež ste hovorili o tom, že to musíme preskúmať po jednom, jednotlivo tieto dohody o hospodárskej pomoci a partnerstve. Aj v tomto súhlasí najmä v prípade krajiny východnej Afriky. Ide o región, v ktorom e, sú štyri najmenej rozvinuté krajiny a Myslím, že 25 rokov je relatívne dlhé prechodné obdobie, ale 80% otvorenie trhu pre takéto krajiny môže e, byť dosť tvrdým orieškom a podľa pravidel VTO tieto krajiny, tie najmenej rozvinuté krajiny, budú musieť napríklad um, úplne ponechať uzatvorené svoje trhy s polospodárskymi výrobkami, napríklad tie naše trhy s mliekom a s mesom. A tie mi teraz napadajú. Tie sú v podstate úplne zničené, ceny sú e, takmer na nule a my tu hovoríme o tom, že chceme úplne vylúčiť nové trhy. Ja si ešte spomínam pred rokom a pol zhruba sektor uh, producentov mlieka, zorganizoval eh, manifestáciu tu v Bruseli a eh, profesor marketingu predniesol prednášku a vtedy eh, odhadol, že ak nadalej bude stúpať produkcia mlieka a tá naozaj stúpla, stúpa každoročne o 6 tak budeme v situácii, keď e, budeme v podstate môcť e, mlieko vylievať a Afrika bude práve tým miestom, e, kde sa bude môcť mliekom takto plitvať. A keď sa hovorí o otváraní trhu, tak ja si kladnem otázku, či budeme myslieť na Afriku, keď bude tlak na trhy tu v Európe také vysoký, alebo či budeme myslieť my na našich producentov. Tieto Eh, dohody o partnerstve by sme mali využiť aj na to, aby naša nadprodukcia eh, tam bola vyvezená. Problémy, ktoré sa tam eh, tým vytvárajú, podľa mňa poznáme veľmi dobre, okrem iného aj z Kenie, z Burkiny Faso. A ja by som bola nerada, keby sa to opakovalo. Teda Európska únia by nemala vyvážať svoju nadprodukciu do Afriky. Tiež sa spomenulo, že z tejto dohody, z týchto dohôd by mala vzniknúť aj dynamika o ďalších dohodách pre rozvoj. My e, ako parlament to predsa sami presadiť nemôžeme. Zazneli tu slova kritiky, ale tí, ktorí tieto dohody e, píšu, ktorí o nich rokujú, e, to je niekto iný, nie Európsky parlament. My môžeme povedať buď, že sme za alebo proti na konci celého tohto procesu. Mm, teda táto kritika síce ju počúvajú, ale neberú ju na vedomie. Tvrdia, že ju berú na vedomie, ale e, v skutočnosti nevidíme, že by sa to zohľadnilo. A mm, pritom je to jediný nástroj, ktorý Európsky parlament má a preto som naďalej veľmi skeptická k týmto dohodám. A ešte by som chcela zopakovať, že e, regionálny rozvoj v rámci Afriky podľa mňa a predovšetkým je potrebné vytvoriť predtým, e, než pristúpime k tomuto vzájomnému otvoreniu trhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo komisii, ale prosím veľmi stručne. Ďakujem. E, teda e, vyjadrím sa jedným otázkam. Najskôr by som sa chcela poďakovať e, pánovi Predovi za veľmi rozsiahly popis tejto dohody. Myslím, že sa môžeme tešiť už teraz na vaše stanovisko. Uniformnosť, áno, to je veľmi pádna poznámka. Zabúda sa totiž že niektoré z týchto najmenej rozvinutých krajín dnes čoskoro buď rozvojovými krajinami a krajinami v úplne inej kategórii príjmu a budú mimo režimu, všetko okrem zbraní, mám na mysli eh, Ruandu a Tanzániu najmä. Teda pomaly eh, začínajú rozmýšľať týmto smerom, že už nechcú využívať eh, len bezcolný režim, chcú sa uberať touto cestou, ale uniformy. To znamená, že tieto krajiny naozaj sa chcú prezentovať celému svetu, nie len Európe, ako blok. Teda nemáme v podstate žiadnu inú možnosť, musíme ich všetky zahrnúť do tejto dohody. To isté bude platiť aj pre Čínu, aj pre USA. Nemôžeme si vybrať len Keniu alebo nejakú inú krajinu. Chcú vystupovať spoločne. Tieto krajiny vytvorili inštitúcie, ktoré sú veľmi podobné Európskej únii, majú vynikajúce parlamentné zhromaždenie. Isté, že pri všetkej úcte voči vám všetkým možno trošku viac aktivizmu by mohlo oživiť tieto spoločné parlamentné stretnutia, ktoré sme kedysi mali s východoafrickým eh, spoločenstvom. Tieto sa už pravidelne neorganizujú, ale vy práve ste tí, ktorí by sa tejto iniciatívy mohli uh, ujať oživí tento proces. Čo sa týka teda zapojenia parlamentov, to rozhodne nie je žiadny problém v tomto regióne, sú tam veľmi silné parlamenty a to platí aj pre ratifikáciu, aj čo sa týka krajín Sadoku, podľa mňa je dôležité, aby parlamenty mali svoj hlas a my rozhodne sme prví, ktorí chcú, aby vlády oslovili priamo parlamenty a práve preto je tu opatrenie od 1. októbra 2016. To bol mimochodom dátum, ktorý navrhol Európsky parlament ešte kedysi a preto tento dátum hovorí, že má dojsť k podpisu a ratifikácii. Už totiž nie sme v roku 2008, keď sme ochotní prijať, že vláda úplne obíde parlamentné zhromaždenie a odobriť nejakú dohodu. E, tentokrát je potrebné zhrnúť dohodu s parlamentom, inak dohoda odobrená nebude. Možno je to trošku dlhavejšie, prácnejšie, ale som si istá, že sa to podarí. A ďalší omyl, ktorý chceme vylúčiť, e, otázka liberalizácie. Tento región by vynaložil najnižšie úsilie z hľadiska liberalizácie. Liberalizovali by iba 16 eh, v priebehu 15 rokov plus 2 v priebehu 25 rokov. Teda je pravda, že v roku 2031 vypršila lehota na tých 80 ale dohoda bude v plnej platnosti až v roku 2041 vtedy musí byť splnených ešte e, tých posledných niekoľko percent, teda 2 percentá. Hovoríme tu o 25 rokoch, zhruba 60 percent. E, len si to e, rozmante na dobré, je to menej ako percento na rok. Čo sa týka symetrie, to už tu bolo veľmi podrobne rozpísané, ale chcem zdôrazniť, že pre tento región sú pravidla pôvodu mimoriadne dôležité. Tanos, kolega, ktorý tu sedí po mojej pravici, veľmi pozorne hľadalo rôzne riešenia. E, je tam totiž asymetria aj v tom, e, čo dodržiavajú oni, čo by sme dodržiavali my. Pre nás a pre nich totiž neplatia úplne tie isté pravidlá. A to e, zahrňa aj výrobky ako napríklad olivový olej, ktorý síce neprodukujú, ale chceli mať takéto pravidlo. Ale je tam tiež káva napríklad. A tu sa vraciam k vylúčeniu. Mlieko je vylúčené, nielenže je vylúčené, ale keď sa pozriete na pravidlá pôvodu, bude nemožné vyvážať všetky eh, tieto druhy plnospodárských výrobkov eh, s preferenciami. To, čo neliberalizovali, to sa musí podrobiť veľmi prísnym pravidlám pôvodu. Súhlasím s vami v záležitosti toho, ako zabezpečiť eh, správny monitoring trvalo udržateľnej časti. Nechceme podkopovať e, dohodu z Kotonu. Táto dohoda je skvelá a chceme, aby e, v záležitosti e, neplnenia si záväzkov klauzuly o ľudských právach sa zachovajú a môžu aktivovať sankcie. V tomto prípade máme aj zakotvené sankcie na rozdiel od ostatných dohôd EPA. A pokiaľ e, kotonu vyprší, dohoda z kotonu vyprší, vrátim sa k tejto otázke, princípy e, zostanú. E, odpadová samotný postup. Podľa článku 96 dohody z Kotonu je tam veľmi prepracovaný postup a krajiny, partnerské krajiny majú záujem na zachovaní dohody z Kotonu, lebo nechcú čeliť jednostranným sankciám EU e, e e, na základe 155 zmluvy o fungovaní únie môžeme jednostranne uvaliť sankcie. A záverom poviem na Margova všetkých. Článok 97 má dokonalé ustanovenie o boji proti korupcii. Je to moje chyba, že nikdy sa to neuplatnilo Čiže máme tu skvelé nástroje, ktoré by už aj dnes by mohli e, uplatňovať v prípade homofóbie, korupcie, e, e, detskej práce, avšak sa neuplatňujú. Takže volám po nasledovnom. Naši africkí bratia poskytli nám všetky nástroje na to, aby sme chránili európske hodnoty, to, na čo nám najviac záleží a je veľmi dôležité, aby sme dôveryhodne e, e, e, plnili tieto záväzky aj v súvislosti s Burundi. Tam je to isté, ako bolo pred rokmi v Zimbabve. Keď som nastúpila do práce, zistila som, že pre Zimbabve sme nemali rozpočtovú podporu. Tam sme mohli podporovať iba mimo vládky Takže určitým spôsobom nebudeme podporovať e, e, štátne štruktúry e, v Burundi. Teraz máme dialog podľa článku 8. Tento dialog nebude jednoduchý v súvislosti s tým, že opatrenia podľa článku 96 už platia. Možno, že kolega Hans z DG Devko môže povedať niečo bližšie, ale v každom prípade nemôžeme oficiálne miesta Burundi podporovať. Chcete niečo doplniť? Nepočujeme, nie je zapnutý mikrofón. Predtým, ako kolega zodpovie e, túto záležitosť, e, Spomenuli ste článok 97. Áno. Ako to e, uplatňujete? Kto čo všetko má urobiť? Naozaj je tu ustanovenie v dohode z Kotonu a súhlasím s kolegyňou, že korupcie je nepochybne globálny všeobecný problém v Afrike, ale aj inde. A naozaj si myslím, že to treba riešiť e, v rámci programu e, e, financovej na účely rozvoja. korupcia sa uvádza ako kľúčový problém v súvislosti s partnerstvom, ekonomickým partnerstvom nesmieme prehľadať význam E, e, tohto problému, ale treba to riešiť vo vhodnom čase. Mali sme konkrétnu otázku ohľadom toho, koľko prostriedkov sa vyčlení na implementáciu EPA. Je jasné, že Únia a členské štáty sú pripravené e, poskytnúť finančnú podporu pri implementácii Máme konkrétne ustanovenie e, e, v dohode e, o použití existujúcich systémov a postupov. Zatiaľ sa ešte nerozhodlo o vyčlenení dodatočných prostriedkov. Finančná pomoc je mimoriadne dôležitá, ale treba mať na zreteli, že bez potrebných ekonomických, regulačných a fiskálnych reform v týchto piatich štátoch finančná pomoc sa minie účinkom my sme eh, urobili eh, eh, hodnotenie na základe definície OECD Aid for Trade. Zohľadňovali sme všetky národné programy a mm, podľa našich odhodov zhruba 1,5 miliardy je k dispozícii v rámci 11. programu pre tieto štáty, aby sme uskutočnili program Aid for Trade v súlade s definíciou OECD. Podľa našich odhod, odhadov e, e, zo všetkých tých e, programov pre rôzne regióny zhruba 5 miliónov sa využije v týchto 5 štátoch, o ktorých hovoríme. Chceme optimalizovať využitie týchto značných prostriedkov a prišli sme so spoločnou iniciatívou E, služby pre vonkajšie záležitosti e, DG DEVKO a e, DG pre obchod a naredili sme našim delegáciám pripraviť novú koncepciu implementácií dohôd EPA, aby sme mali maximálny osoch z týchto dohôd. Pre nás je to veľmi dôležitá iniciatíva a vo vhodnom čase radi sa k tomu vrátime a poskytneme podrobnosti e, implementačných plánov. Nejde iba o e, e, optimálne využitie finančnej pomoci. Chceme mať skutočný dialog a adresne, chceme adresne používať ekonomickú diplomáciu, politický dialog a ďalšie komunikačné kanály. Chceme to robiť na základe spolupráce s službou pre vonkajšie aktivity a obchod. Ďakujem veľmi pekne. E, vážne pán Percent, e, bez toho, aby som sa vyhýbala vašej otázke, e, podporuje proces interakcie sankcií. Áno, to platí, ale to, že niektoré sankcie sa nikdy nepoužili, znamená, že stále sa snažíme mať dialog s týmito krajinami, interakciu medzi nimi a nami Každá e, e, e, dohoda o ekonomickom partnerstve má svoje benefity z hľadiska snaženie na rozdiel od ostatných regionov. Tento region až tak nevyniká už 65 obchodu má nulové tarify, takže tu je iba, ide o 16-18 to nie je veľa. A treba mať na zreteli, že týmto krajinám e, záleží na e, zmluvných vzťahoch s nami. Nechcú už žiadne jednostranné. Chcem, chcem mať skutočné zmluvné vzťahy. Dobre, takže týmto skončíme. Pre, odozdám slovo spravodajcovi, aby sme mohli uzavrieť túto diskusiu. E, keďže už nemáme veľa času, tak by som na záver len poďakoval kolegom, všetkým tiež zástupcom komisie za ich príspevky už čoskoro o niekoľko dní vám zašlem text a potom budete môcť posúdiť, či áno alebo nie. Viete, že tu nebudú predkladané pozmeňujúce návrhy. Niektorí kolegovia sú sa z toho smutní, pretože oni milujú pozmeňujúce návrhy. Niektorí kolegovia sú veľmi energické, veľmi dobrí v tejto oblasti. Ďakujem, ďakujem pekne spravodajcovi. Čiže Spravodajca predloží svoje stanovisko 11. júla počas nášho zasadnutia. Chcem mu za, tým, za toto poďakovať. A máme tu posledný bod na dnešnom programe schôdze. Je, ide o mandát na trialog, ktorý sa týka rozpočtu na rok 2016. 2017 hovorí pán predsedajúci. Ide o opätovne rozpočet na rok 2017 som rád, že máme medzi sebou všeobecného spravodajcu za rok 2016, pokiaľ ide o otázku rozpočtu pána Jensa Gajera z výboru pre rozpočet. Pomoc rozvoju predstavuje veľkú časť rozpočtu. Naša práca v tejto oblasti je preto veľmi dôležitá. Som presvedčený, že náš kolega Jens Gajer veľmi pozorne si vypočuje naše stanovisko, pokiaľ ide o rozpočtové linky na rozvojovú pomoc. Poprosím vás, aby ste prestali diskutovať eh, na pôde výboru, pretože výbor pokračuje vo svojej práci. Spravodajca požiadané o stanovisko za náš výbor je pán Deva, takže poprosím ho, aby otvoril túto diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že je tu prítomný kolega mm, e, spravodajca pre rozpočet. Budeme mať výmenu názorov. Ehm, mám aj komplexný dokument, ale spolu s výborom by som chcel prebrať niektoré kritéria, ktoré by sme mali analyzovať z hľadiska rozpočtu je očividné po tom, ako parlament eh, hovoril o, správe o mm, potrebe angažovať súkromný sektor. Eh, keď sme hovorili o tom, že eh, prostriedky pre medzinárodný rozvoj sa zvýšia 10 až 15 násobne v porovnaní s predchádzajúcim období. Na najnovšom, počas najnovšieho plenárneho zasadnutia sme hovorili o 15-16 miliardách, ktoré sa vynaložili na komisii, komisiu 23 na EDF na hospodárskú rozvoju mm, fond e, komisie sme e, prehovorili, aby využila 8 e, miliard na to, aby získala ďalších 60 miliard. To sú obrovské, veľmi vážne častky. Ja by som chcel asi 300 miliard eur, aby E, spolu s nami získal, e, mobilizoval súkromný sektor. A takéto prostriedky naozaj budú niečo znamenať v Afrike, ale aj inde, kde máme endemickú chudobu a kde sa staneme partnermi pri zvyšovaní objemu obchodu, výroby a podobne. Napríklad európske poisťovne, banky, E, a ďalšie finančné inštitúcie, e, e, ktoré poskytujú im služby a oni nám poskytujú výrobky. To je niečo, čo sme plánovali robiť v Číne. Ak takéto prostriedky sa budú investovať do energetiky, ekologizácie, infraštruktúry, telekomunikácií, polnohospodárstva, hygieny, vzdelávania, výskumu, výskumu, vývoja výskumu, práv vlastníctva, a posilnenie štátnych štruktúr, to bude znamenať obrovskú zmenu e, e, vo svete o 5 až 10 rokov. A to bude skutočná zmena. E, zatiaľ sme iba tak trošku do toho zobali, pretože daňoví poplatníci v Európe nechceli to financovať, ale ak získame nové finančné zdroje, ak budeme hovoriť o stovkách miliard eur, ktoré pôjdu do, mm, pôjdu do medzinárodného rozvoja a to bude e, e, vzájomne posilňujúci cyklus, to sú investície, e, časť týchto investícií sa vráti. Ak vytvoríme trastové fondy, ak niektoré príjmy pôjdu do trastových fondov a o 10-15 E, rokov vôbec nebudeme potrebovať e, e, daňové prostriedky. Tieto prostriedky sa budú, investovné prostriedky sa budú vrácať a reinvestovať. Takže veľmi pozitívne by sme to mali vnímať. Komisia hovorí o možnom spoločnom EU-Afrika pláne na investícii. Pôjde o projekte PPP pôjde o investície do niektorých z týchto oblastí. Čiže okrem iného pre nás je e, veľmi dôležité v, v tejto oblasti e, e, zistiť, ako náš rozpočet na toto obdobie by sa mohol tvoriť odlišným spôsobom s tým, aby sme podporili práve tieto aktivity, na ktorých nám závisí a z dlhodobého hľadiska pôjde o dejný rozpočet, ak dovolím to povedať na eh, Margo pana eh, Gajera. Eh, to bude niečo ako nový Marshallov plán, i keď nerád to hovorím. Čiže nový Marshallov plán pre Afriku, ale založený na investíciách teraz e, je to veľmi e, háklivá oblasť a viem, e, že niektorí kolegovia to nebudú vnímať jednoducho. Ale keď niektoré z prostriedkov, ktoré pôjdu do investičného plánu, sa vrátia do Európy, vytvoria nové pracovné miesta, zabezpečia odbyt pre naši, naše tovary a služby, to bude vzájomne e, e, výhodné. Budeme investovať, budú e, nám kupovať naše tovary, naše zredenie, to naštartujú naše fabriky, vráti sa zamestnanosť a to bude vzájomne výhodné. To znamená, že pokiaľ poskytneme E, pomoc formou investícií, to e, musí byť e, podmenené tým, že sa to nejakým spôsobom nám vráti. Japonci to tak robia a všetky európske prostriedky sa vracajú do Japonska. To isté robia aj Číňania a my sme jediní, ktorí poskytujeme pomoc iným krajinám, Číne, Japonsku, Indii. Ja som počul prípad o tom, ako sa zradil e, e, obchod na výrobu bicyklov v Ugande a niekto iný získal e, výnosy z toho. Toto už sa neosvedčí, takže hovorím na Margo kolegov z výboru pre rozpočet, o tom, že treba premyšľať o tom, ako investovať prostriedky, aby to bolo návratné, aby naši e, e, partneri e, kupovali naše výrobky, služby, naše zariadenia s tým, aby naše fabriky a, a pracovné miesta pokračovali. Čiže je to vzájomne doplňujúce sa cykly. Pokiaľ ide o humanitárnu eh, pomoc, máme 15 eh, eh, cieľov dlhodobo udržateľného rozvoja OSN. Viem, že kolegyňa Georgieva hovorila o tom, že treba vyplniť existujúce finančné medzery, ale 25 miliardový rozpočet nestačí, aby sme poskytli miliónom ľudí humanitárnu pomoc. Máme milióny utečencov v Sýrii v Turecku na Blízkom východe musíme naďalej im pomáhať, ale skôr či neskôr treba e, pochopiť, že musíme ich vrátiť späť, e, presídliť ich e, do ich domovín a potrebujeme na to peniaze. Či ich máme, neviem. Zrejme nebude jednoduché nájsť dostatok prostriedkov, na e, účel e, presídlovania e, sírskych utečencov a chcel by som upozorniť kolegov, že ak to, čo sa udialo v Sýrii, sa zopakuje v Egypte, to bude už katastrofou úplne inej úrovni. Takže mali by sme si dať pozor, aby sme nepripustili rozšírenie vplyvu islamského štátu. Ďalšie problémy, ktoré čelíme v súvislosti s rozpočtom, som e, sa rozprával a budem sa rozprávať s kolegom, s pánom spravodajcom o tom podrobnejšie, ale e, e, sú tu záležitosti humanitárnej pomoci, e, mechanizmus civilnej ochrany v tretich štátoch. Takže plánujem veľmi úzko spolupracovať s kolegom, s mojim priateľom e, na tomto rozpočte a dúfam, že keď to bude pripravené, e, podarí sa nám zohľadniť všetky e, e, nové prejavy myslenia, vnímania úloh pre Európsku úniu. Ďakujem. Merci, cher collègue Deva. Ďakujem, drahý kolega Deva. Teraz odozdám slovo kolegovi Jancovi Gajerovi z výboru pre rozpočet aby sa nám vyjadril. Ďakujem, prezident. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja kolegovi Devovi za zaujímavé vyjadrenia na úvod. Pri všetkom obdive voči vášmu vizionárstvu ešte stále predsa len sa musíme dosť viazať na rozpočtový poriadok a rozpočtový návrh Európskej komisie. A preto budeme musieť ešte chvíľku vyčkať kým e, na konci mesiaca budeme mať v dispozícii e, konkrétny návrh komisie a uvidíme, koľko z vašich zaujímavých návrhov sa tam už objaví. A potom budeme musieť e, zvážiť, teda odborníci pre rozvojú politiku, tí sú vo vašom výbore, koľko z vašich úvah sa naozaj objaví v tomto rozpočte, koľko si získal väčšinovú podporu. Ja osobne, čo sa týka využitia nástrojov vo verejno-súkromných partnerstvách. E, mne to až tak nevadí, ako možno niektorým iným. Ale ja som odborník na rozpočet, predovšetkým tiež som odborník na rozpočtovú kontrolu a v oboch týchto funkciách vidíme e, príležitosti, že tento nástroj si vyžaduje isté úpravy, doladenie tak aby dokázal plniť očakávania, ktoré sa e, s ním spájajú. Existujú konkrétne úvahy, kde presne to aj funguje. v rozpočte na rok 2017 však celkom iste nájdeme aj mnoho úloh, ktoré e, spadajú aj do právomocí výboru pre rozvoj, ktoré potom možno e, nebudú dostatočne pokryté prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Stojíme teraz v rozpočtových e, jednaniach po fáze, vážení kolegovia, keď e, by sme mali mať dispozícii druhý programový dokument a ak by to bol bežný rozpočtový rok z hľadiska rozpočtového konania, tak na niektorých najbližších schôdzach, konkrétne v Štrasburgu, by sme už mali rozhodnúť o mandáte pre trialog s radou o rozpočtovej otázke. Avšak nie sme v e, celkom bežnom rozpočtovom konaní komisia na rok 2017 nepredložila návrh e, rozpočtu na budúci rok e, 25. mája. Vyjadrila sa, že si to vyžaduje ešte istý čas na prepočítanie nákladov spojených s utečeneckou krízou. Teda tento termín sa odložil o zhruba mesiac. To je oficiálny dôvod, že teda ten dátum zverejnenia sa posunul po 23. júne, eh, čo eh, je celkom isté úplná náhoda Eh, že je to eh, dátum referenda v Británii. Mm, podľa mňa eh, v Berlemonte sa boja už aj privrieť hlasnejšie trošku dvere, respektíve pribuchnúť, tak veľmi sa boja Britov a ich reakcií. Ja sa však tomu nechcem nejako podrobne vyjadrovať. V každom prípade my nie sme v nejakých vážnych ťažkostiach kvôli tomu, skôr v ťažkostiach rada. My teda sa môžeme celkom dobre zaobísť aj bez tohto druhého dokumentu v roku 2014 sme spôsobovali problémy my a práve kvôli voľbám do Európskeho parlamentu, vtedy sa teda čakalo na nás. Museli sa prerušiť všetky práce na 6 týždňov a keby sme uplatnili postup z roku 2014, a síce, že ja by som s váženou podporou z výboru pre rozpočet napísal tzv. list, eh, kde uvedieme odporúčanie a stanoviská odborných výborov tak aby komisia a rada získali prehľad o tom, čo sa presne um, deje tu v Európskom parlamente, ako my sa stavíme k rozpočtu na budúci rok. Uh, som rád, že v apríli uh, parlament veľkou väčšinou odobril môj návrh uh, smernice Európskeho parlamentu v tomto smere. A ešte by som, ak dovolíte, sa v krátkosti vyjadril k tomu, aby ste získali prehľad, ako ja vyhodnocujem rozpočtové konanie na budúci rok a ako to napokon obril aj Európsky parlament. Aj pre výbor pre rozvoj je celkom ešte dôležité, že v, rozpočte, v rozpočte na rok 2016, teda v aktuálnom rozpočtovom roku a tiež v predchádzajúcom roku, v roku 2015, rozpočtové prostriedky spolu s bojom proti utečenskej kríze sa e, v priebehu týchto dvoch rokov e, e, zvýšili o zhruba 10 miliard eur. A pri tomto navýšení sme výrazne prekročili eh, požiadavku, ktorá bola vtedy predložená. Teda eh, zmobilizovali sme o mnoho viac prostriedkov na boj proti utečeneckej kríze, než eh, o to žiadal aj výbor pre rozvoj. Mm, tieto prostriedky sa rozdeľujú na okruh 3, asi z vnútorná politika a taktiež Európa občanov, kde sa umiestňujú všetky prostriedky, ktoré súvisia s azylovým migračným fondom, teda tzv. vnútorná politika Európskej únie, ale tiež okruh 4, k tomu sa nemusí vyjadrovať. Tu celkom ste poznáte veľmi dobre. Tieto navýšenia eh, sme obhajovali spolu s komisiou eh, pred radou. Tá totiž neustále argumentovala eh, hornou hranicou, ktorú nám stanovuje strednodobý finančný rámec a aktuálnou výškou rozpočtového konania, a tak, aby bola dostatočná marža na nepredvídateľné udalosti, tak aby sme čo najviac chránili národné rozpočty, najmä tých e, čistých platiteľov do rozpočtu. Tým e, na tom najviac záležalo. Ostatné krajiny e, týchto až tak netrápilo. A zdá sa, že v tejto situácii budeme tento rok opäť. Aspoň tak vyzerá prvý programový dokument rady v tomto smere. Ja, keď som eh, to mal prvýkrát eh, v rukách, eh, mal som pocit, že sa pomýlili a že mi zaslali opäť dokument roku 2015. Na prvých štyroch stranách totiž vymenili iba jednu jedinú vetu. A potom som si uvedomil, že naozaj to je nový dokument. Teda inými slovami, v aktuálnom rozpočtovom konaní, teda v aktuálne platnom roku sme sa posunuli úplne na maximálnu hranicu viacročného finančného rámca. Ostala nám úplne nulová marža a ja sa chcem opýtať, či tu vôbec niekto medzi nami sedí, kto by dokázal rozumne argumentovať, že v roku 2017 sa situácia natoľko zmení, že budeme môcť takúto maršu pripustiť. Ja si to predstaviť nedokážem. Keď niekto vidí do budúcna a dokáže predvídať, že um, do roka bude v Sýrii prímerie, všetci utečenci sa budú môcť vrátiť. E, keby to tak bolo, ja by som bol rád, ale uh, Dovolím si o tom pochybovať. Musíme e, sa pripraviť na tú najhoršiu situáciu a rada argumentuje tak ako minulý rok a tvrdí, že chcú získať marže na nepredvídateľné udalosti a preto chcú tieto prostriedky krátiť. Takto toto teda vníma rada. V tejto situácii komisia zaujala veľmi angažovaný prístup. Myslím si, že generálne riaditeľstvo pre rozpočet vidí veci veľmi podobne ako Európsky parlament. Teda čaká nás eh, dosť zložité rokovanie s radou a tu sa budem spoliehať eh, aj na podporu eh, z tohto výboru. Krízy pokračujú naďalej, aj hospodárska kríza ešte nie je celkom prekonaná a tento rozpočet budeme uzatvárať v situácii, keď ešte stále budeme mať viac ako 4 miliardy peniazy, ktoré budeme musieť nájsť v tomto roku aj v budúcom roku, aby sme vôbec dokázali pokryť záruky, ktoré sú spojené s fondom FC. A to bude mu musieť nejakým spôsobom vydolovať z tohto aktuálneho rozpočtu niekoľko miliárd, tak aby sme mohli navýšiť eh, túto eh, garančnú sumu pre FC. A môžem komisii povedať jednu vec. V minulom týždni sme absolvovali diskusiu v Štrasburgu, mm, kde mnohí kolegovia tu z Európskeho parlamentu sa veľmi kriticky postavili fondu EFSI, pretože prislúbená adicionalita e, sa celkom v praxi neprejavuje. Teda tá e, multiplikácia a u nás čoraz viac prevláda dojem, že E, tým novým nástrojom, ktorý ja plne obhajujem, Európska investičná banka robí to, čo by robila tak či tak a tá multiplikácia teda sa nedostavuje. Musíme sa na to ešte veľmi pozorne pozrieť a ja so svojimi kolegami v pre rozpočet e, som ochotný zamyslieť sa nad tým, či peniaze, ktoré máme pre rozpočtovú e, položku FC, budú tak dlho v rezerve, kým nebudú splnené všetky E, podmienky e, asi cez zajistená adicionalita, tak ako to bolo prišľubené vopred. Ešte by som e, v tejto súvislosti rád spomenul jednu vec. Členské štáty, vážený pán kolega Deva, váš aj môj, sa veľmi angažovali klepkali si po pleci, keď eh, sa dohadoval nový bezročný finančný rámec, eh, keď poprvýkrát nestúpol, ale klesol. Teda inými slovami, na roky 2014 až 2020 vynakladáme menej peňazí na plnenie cieľov Európskej únie ako v minulosti. Eh, vtedy nás utešovali tým, že sú finančné nástroje, ktoré budú schopné nahradiť toto zníženie, ale platí tu to, čo som povedal na úvod. E, až také presvedčivé to celkom nie je, aj keď v teórii v podstate súhlasím, aj s vami, pán Deva, súhlasím, úplne ma to nepresvedčilo. V každom prípade peniazy k dispozícii je menej. A teraz vidíme, e, že krízy, všetky krízy okolo nás e, sa ešte viac horšujú a členské štáty nedokážu prísť ničím lepším, než vtedy, keď treba reagovať na krízu, siahajú do európskeho rozpočtu. Keď totiž, e, e, ak si to môžem dovoliť ironicky povedať, e, zaznievajú nejaké slova na adresu Európskej únie, tak sa vždy kritizuje to, že stojí veľa peňazí a že sa nedokáže o ničom rozhodnúť a pritom pravda je presne opačná. Vždy, keď sa členské štáty ocitnú v kríze, vždy sa obracajú s so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu, na náš rozpočet. Očakávala by sa o mnoho vyššia úprimnosť členských štátov, pretože budúci rok rozhodne nebude jednoduchý. Bezročný výračný rámec, ktorý sme vyrokovali, je pripravený na e, pekné počasie, e, na ľahké situácie, a to platí e, aj na predchádzajúce roky. Nie sme pripravení na e, horší vývoj situácie. E, viacročný finančný rámec bude podrobený veľmi prísnej skúške a pritom vôbec nepríjmame patričné rozhodnutia. Nie sme pripravení na horšie časy a podľa mňa dlho to už fungovať nebude. Usmernenia Európskeho parlamentu okrem iného hovoria aj o tom, že chceme, aby sa pridaná hodnota viac e, napojila na konkrétny pokrok e, zo správ Európskej komisie. Európska komisia každoročne e, vypracúva hospodárskú vyhliadku na ďalší rok. Taktiež máme výročnú správu o raste, taktiež máme postup Európskeho semestra a ja mm, nie som eh, ochotný akceptovať všetky odporúčania semestra eh, do európskeho rozpočtu, to nie, ale eh, malo by sa to nejako prepojiť. Rozhodne by sme tieto nástroje mali podrobiť analýze, mali by sme zvážiť, čo si môžeme zobrať k srdcu z nich, ako by sme mohli rozpočet v tomto smere zlepšiť a tým zvýšiť pridanú hodnotu celého tohto procesu. Ja som ochotný toto veľmi pozorne zvážiť. A ďalej, čo sa týka stratégie e, Európy do roku 2020, e, konkrétne boj proti nezamestnanosti. E, ja ako sociálny demokrat môžem povedať, že mi na tom veľmi záleží, najmä nezamestnanosť mladých. Tento nástroj musíme dostatočne vybaviť tak, aby bol v praxi účinný. To si však bude vyžadovať isté, že navýšenie peňazí, ak naozaj chceme plniť tieto politické ciele. Ide tu napokon predsa o boj proti chudobe. A ešte posledná vec, a tu sa uzatvára eh, pekne tento kruh. Komisia tu rozmýšľa o niečom, čo v rozpočtovom konaní nesie názov eh, schválenie rozpočtu podľa výkonnosti performance-based budgeting – ja sa angažujem aj v oblasti rozpočtovej kontroly a keď vidíme, že sa eh, z nejakých európskych peňazí postavil most, dodržali sa lehoty, eh, eh, verejné obstarávanie prebehlo bez akýchkoľvek problémov, všetky náklady, tak ako sa očakávali, sa aj splnili, taktiež sa prejavujú pozitívne výsledky, ale ak tento most stojí na nesprávnom mieste, tak samozrejme účel splnený nebol. My sa teda musíme zamýšľať nielen nad tým, ako zlepšiť mieru plnenia pravidel, ale tiež e, musíme zlepšiť účinnosť, efektívnosť rozpočtu. A práve o tom sme hovorili, pán kolega Deva, tento e, nástroj, ktorý kolega Deva navrhuje, môže byť reálne uplatniteľný, ale zároveň to bude znamenať, e, že my potom budeme musieť zohľadniť aj postoj rady e, v našej poradnej činnosti, ako môžeme spoločnými sílami parametre nastaviť lepšie, efektívnejšie, ako lepšie merať výsledky európskeho rozpočtu v členských štátoch priamo na mieste. Myslím, že to bude zaujímavá diskusia e, z hľadiska rozvoja, z hľadiska najefektívnejšieho naloženia s prostriedkami európskych daňovníkov. Ďakujem. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán Gajer. Odozám slovo teraz e, tieňovému spravodajcovi. Najprv pánovi Lícovi. D'accord. Euh, Dobre, takže pani Hautala. Entschuldigung, Frau Hautala. Ospravedlňujem sa, pani Hautala má iné povinnosti, takže vystúpim, e, pokiaľ nemáte námietke v jej mene. Ďakujem veľmi pekne za túto správu. Naozaj ťažko ešte sa diskutuje o niečom, čo komisia ešte nepredložila nejaký plán. To je niečo ako uh, eh, hľadať eh, z kryštálovej gule. Spomínali ste uh, potrebu uh, prostriedky pre uh, uh, pristahovalcov spomínali ste 10 miliard, to sú prostriedky z roku 15-16, že pôjde o presun prostriedkov. takisto aj z kapitoly pre eh, klimatické zmeny. A to považujem za určitý paradox, pretože máme podpísanú prvú dohodu o klimatických zmenách a tieto krajiny potrebujú prostriedky na realizáciu záväzkov v oblasti eh, migrácie a utečencov. Eh, je to snaha bojovať s klimatickými zmenami? A je tu určitá potreba e, konať tak, aby ľudia mohli tam zostať, aby e, mali aj nejakú perspektívu do budúcnosti. E, potrebujeme prostriedky na boj proti klimatickým zmenám. Je to neuveriteľne dôležité. A ak tu chcete niečo usporiť, myslím, že tu je určitý rozpor a treba sa tomu venovať. A druhá poznámka, bolo by dobre mať na zreteli v súvislosti s humanitárnou pomocou. To sú podmienky v, v táboroch pre utečencov. Samozrejme, e, s tým e, súvisí e, aj to, že došlo k prudkému narastu utečencov, zhoršili sa podmienky, nemáme Mm, podmienky na vzdelávanie e, e, detí, e, vyrastá generácie bez akýchkoľvek perspektív. A toto treba mať na zreteli a musíme mať potrebu vyčleniť rozpočtové prostriedky mm, s tým, aby to bolo aspoň trocha znesiteľné. Ďakujem pekne. Kolega Rubik. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Domnievam sa, že to je naozaj téma číslo jeden, ktorou sa zapodíva Európska únia aj e, e, pri našom hodnotení e, programu v polovici obdobia. Musíme vedieť, kde sú hlavné ťažiska súčasných potrieb. Ide o to, že v prvom rade treba Eh, pomáhať priamo na mieste. Mám na mysli eh, situáciu eh, v Turecku a ľudia v utečenských táboroch všetci tvrdia, že chcú sa vrátiť domov. A mm, utečenci majú úverové karty, ktoré mm, mesečne, na ktoré mesečne dostávajú 30 eur a to sú iba dve tretiny toho, čo potrebujú na prežitie. Čiže Európska únia by mala robiť toho, aby mali 100% eh, toho, čo potrebujú. A eh, veľmi e, sa snažia nejaké dodatočné prostriedky zarobiť, e, či už v polnohospodárstve, alebo ide. Ale v každom prípade treba ponúknuť tam priamo na mieste e, vzdelávanie. E, E, napríklad e, e, v Turecku sa mi páčilo, že pracovné ponuky sú tam aj po arabsky, po turecky, v európskych jazykoch. A myslím si, že výbor pre rozvoj by mal vytvárať také partnerské vzťahy medzi jednotlivými, medzi jednotlivcami, medzi malými podnikmi. Čím lepšie bude taká spolupráca, tým lepšie bude fungovať aj partnerstvo Takisto treba e, e, uvažovať o tom, aké európske programy by sme mohli rozšíriť. Napríklad Erasmus, Európska, Európsky technologický ústav. Mohli by sme e, využiť viaceré možnosti pre strategický rozvoj a preto náš výbor spolu s výborom pre rozpočet by mal sa pokúsiť o stanovenie nových priorít napríklad e, pre boj e, e, s obchodníkmi, s ľuďmi. Treba v strategii zdôrazňovať nielen nezákonnú migráciu, ale aj možnosť legálneho presťahovalectva na základe transparentných kritérií aby e, ľudia dostali prácu, ktorá im e, umožní e, dôstojne a rozumne žiť. A samozrejme, to musí byť na správnom právnom základe. A mm, myslím si, že náš výbor oprávnenie volá po vytvorení novej stratégie a stanovení nových cieľov ak to nepôjde spoločne, musíme to robiť sami. Ďakujem pekne a teraz kolega Gerero Sálom, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprvé by som chcel poďakovať Jensovi za to, že si nám dal príkladnú úlohu, ako to má vyzerať. S rozpočtom je to v súlade s tým, že je to na jednej strane uh, lekcia pre nás. Na druhej strane je to však nie veľmi optimistická vízia, keď chceme reagovať na veľké výzvy, ktoré stoja pred Európskou inou pre, z toho rozpočtového hľadiska. Ja by som chcel len spomenúť to, čo sa týka humanitárnej pomoci. Boli tu viaceré príspevky mojich kolegov, ktoré zdôraznili potrebu mať dostatok finančnej pomoci na humanitárnu pomoc. A takisto som chcel zdôrazniť niečo, čo si už povedal aj ty. A to, že nemôžeme mm, byť nepredvídaví alebo nepredbiehať to, čo sa môže stať, čo môže vyvstať humanitárnej pomoci. Je tu veľká kapitola pre nepredvídateľné udalosti, ktorá musí byť zabezpečená, zabezpečená, pretože veľmi dobre vieme, že humanitárna pomoc potrebuje finančné zdroje, isté zdroje pre takéto udalosti či už vo väčšej alebo v nižšej výške, ale musí to byť zaistené. A preto odsek 4, linka 4 rozpočtu práve e, sa zaoberá touto oblasťou po druhé chcem povedať, že je potrebné sa vyhnúť tomu, aby humanitárna pomoc bola akosi spodmienkovaná, pretože princíp poskytovania humanitárnej pomoci sú niekde inde. Je to v rozpore s tým, aby ľudia, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, boli spodmienení politickými pravidlami. Po druhé, je to aj otázka rozvoja, kde treba však použiť úplne inú logiku. Však v každom prípade nie pri humanitárnej pomoci. Pokiaľ ide práve o rozvoj ako taký, je potrebné sa snažiť vyhnúť tomu, aby finančné zdroje na rozvoj išli na také potreby, ktoré e, nepriamo síce súvisia s rozvojom, ale nemajú nič spoločné s bojom proti chudobe. Konkrétne príklad. Rozpočet pre rozvoj by vôbec nemal poslúžiť na trvárs kontrolu a monitorovanie hraníc. To by malo ísť úplne z inej rozpočtovej linky. Nemalo by to byť takto. Nemôže to byť vyťahnuté z rozpočtovej linky pre uh, rozvoj, niečo, čo je potom potrebné na monitorovanie hraníc. Ja veľmi dobre viem, aké ťažkosti ty máš pri tvojej práci. Musíš rokovať s komisiou, musíš rokovať s radou a musíš dokonca rokovať aj so všetkými výbormi v rámci Európskeho parlamentu. To je jasné. Každý z nich ti povie, že ich ciele sú tie najdôležitejšie, prioritné, buď klimatické zmeny, alebo medzinárodný obchod, či plnohospodárstvo, rybolov a tak ďalej ale je niečo, o čom som absolútne presvedčený a myslím si, že je to aj tvoje želanie a zámer a to, aby sme aplikovali naše hodnoty, pokiaľ ide o humanitárnu krízu, ktorá, ktorú v súčasnosti zažívajú ľudia v rámci hraníc EÚ, ako aj mimo hraníc EÚ. Ďakujem pekne. Drahí kolegovia, odovzdám slovo teraz komisii. DJ Devko, DJ Echo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je zrejme to, že kolega pred chvíľočkou hovoril o kryštálovej guli. A my naozaj v tej situácii síce nie sme, ale sme v situácii veľmi nekomfortnej, pretože pokiaľ Ide o dôvody, ktoré už spomenul, alebo nespomenul pán Gajer. Rozpočet bol schválený ako taký a rozpočet komisie nebude k dispozícii ešte preto, koncom tohto mesiaca. Avšak máme problém s takouto líniou mm, presadzovania, čiže ten rozpočet e, bude samozrejme v súlade s MMF a so všetkými programovými vyhláseniami, ktoré boli predtým zverejnené. Myslím, že všetci ste to už spomínali. Nachádzame sa vo fáze k utečeneckej migračnej krízy, ktorá je veľmi vážna. A preto je veľmi dôležité, aby na jednej strane sme túto krízu ošetrili, ale aby sme takisto aj naďalej podporovali nástroje, ktoré máme k dispozícii. Pretože je zrejme, a myslím si, že všetci kolegovia to už spomínali, že nemôžeme vyťahnuť peniaze ktoré sú potrebné na rozvoj, na to, aby sme teraz z krátkodobého hľadiska niečo zalepili, aby sme bojovali proti tejto kríze. Samozrejme, že tie peniaze, ktoré idú na rozvoj, slúžia z dlhodobého hľadiska, pretože ak by sme tieto peniaze použili na niečo iné, tá kríza by bola ešte horšia a mali by sme tu čoraz viacej pro- problémov. Tak preto sme požiadali aj o dodatočné zdroje v poslednom oznámení komisie. To bolo práve zmienené o určité sumy, ktoré by sme chceli získať, aby sme mohli pokračovať v tých aktivitách, ktoré sme začali. Avšak zároveň by sme chceli tiež naďalej realizovať e, tie aktivity, ktoré pravidelne realizujeme. E, viaceré dôležité krajiny ako Afganistán, Pakistan, Bangladeš sú takisto pokryté v rámci tohto nástroja. Všetci si spomenú okamžite na Sýriu a na utečencov, ktoré pochádzajú z, zo Sýrie a z Afriky, ale však netreba strácať zo zreteľa napríklad Afganistan, ktorá je jedna z najväčších krajín, kde práve tiež zúri takáto kríza. Preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tá práca e, pána spravodajcu je naozaj veľmi význačná a aj keď nie sme úplne optimistickí, tak e, máme tu dostatok nádeje na to, aby sme to dosiahli. Chcel by som sa spomenúť to, čo povedal pán Deva. Isté, už viacero rokov e, Európska komisia investuje investuje do a vytvára investičné nástroje pre Afriku, Latinskú Ameriku, Áziu. Máme investičné nástroje, ktoré fungujú, fungujú dobre. A tiež e, samozrejme máme aj e, verejno súkromné partner, verejno-súkromné partnerstvo, ktoré takisto veľmi dobre funguje. Nehovorím, že to je všeliek na túto prácu, ale je to pár uh, vecí, ktoré fungujú. A teraz uh, by som ponechal slovo kolegovi z DG. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne, lebo v podstate my zobrali eh, vietor z plachiet. V zásade sme v situácii, keď počet kríz e, prevýšuje e, objem e, disponibilných prostriedkov. Bez toho, aby sme prejudikovali návrh rozpočtu komisie, ktorý sa predloží v nasledujúcich týždňoch, poviem iba toľko, že pre najmenšom a na začiatku roku nemôžeme očakovať s rovnakým objemom prostriedkov v rozpočte, ako tomu bolo začiatkom tohto roku v roku 2015 a 2016 sme e, mali e, e, výhodu špeciálnych balíkov určených na utečenskú krízu. Mali sme 200 miliónov v roku 2015 a 300 miliónov navýše v roku 2016. To všetko umožnilo najmä komisie, najmä generálnemu rediteľstvu pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu riešiť iné krízy, nie len utečeneckú, bez toho, aby súčasná utečenecká kríza ovplyvnila e, riešenie ostatných kríz. To znamená, že táto významná kríza nemala až taký dramatický vplyv na to, ako sme mohli poskytovať e, pomoc pri riešení iných kríz po celom svete už e, e, e, kolegovia poslanci dnes povedali, že v rozpočte a v mm, priebežnom pri priebežnom bilancovaní nebudeme mať navýšenie rozpočtu, ale je dôležité prehodnotiť priority a zdôrazniť potrebu zjednodušenia prúžnosti, E, vylepšenie e, výsledkov, e, posilnenie účinnosti, napríklad odburávania alebo znižovania administratívnych nádavkov, výdavkov, prepačte, a zabezpečenie čo najlepšej finančnej pomoci konečným poberateľom. To je všetko, čo som chcel povedať, ale súhlasím s tým, čo tu uviedli predrečníci. Ďakujem pekne. Merci à la Ďakujem komisii. Teraz odovzdám slovo našemu kolegovi, pánovi Gajerovi. A chcem vás poprosiť, eh, aby ste boli struční. Máte na to 5 minút, pretože už eh, skoro končíme naše zasadnutie výboru. Takže 5 minút eh, máte vy, pán Gajer, a 5 minút má pán kolega Deva. Najprv pán kolega Gajer. Ďakujem pekne. Myslím, že ani nebudem potrebovať tých 5 minút. Čo sa týka vyjadrení kolegov, e, tu e, v zásade im môžem dať zapravdu. Aj ja som znepokojený, tak ako kolegyňa Hojbuch, že existujú veľmi dôležité rozpočtové oblasti, ako napríklad e, DCI, že je tu snaha ich podporovať v nižšej sume a presúvať prostriedky na boji proti utečeneckej kríze. Ja som sa to snažil popísať e, aj e, tým e, podobenstvom, že si vlastne odstrihneme kus oblečenia, aby sme zaplatali dieru na nejakej inej časti oblečenia. Celú situáciu ten tým v podstate nejako nerieši. Musíme si uvedomiť, že viacročný finančný rámec má isté hranice a tie sa musia dodržať. Európsky parlament presadil isté mimoriadne nástroje. Chápali sme to tak, že sa pôjde nad rámec e, maximálnej úrovne viacročného finančného rámca. Rada to však vníma inak. Rada to vníma naďalej tak ako od samého počiatku. Ak sa to nezmení, viac peňazí nebude k dispozícii. Musíme sa potom snažiť teda presúvať tieto prostriedky čo najrozumnejšie a spôsobiť čo najmenšie škody v ostatných e, rozpočtových oblastiach. Humanitárne vybavenie v táboroch, to už spomenul Enrique, aj pani Hojbuch, to je predsa úplne základná podmienka. Mm, je to predsa zásadná vec v boji proti utečeneckej kríze. Zrejme to dosť výrazne zaváži aj v pomoci e, týmto ľuďom. Enrique, ty si žiadalo navýšať humanitárne pomoci. My môžeme e, zájsť len ďaleko ako Eh, je to možné. Isté, že budeme sa snažiť, aby humanitárnej pomoci bolo čo najviac prostriedkov k dispozícii. Postoj Európskeho parlamentu rozhodne bude naďalej taký, aby sa aj tu sme sa posunuli úplne na maximum okruhu 4, aby v humanitárnej eh, pomoci bolo k dispozícii čo najviac prostriedkov. A ešte jedna posledná vec, ak dovolíte. Myslím, že to patrí do tohto výboru, aspoň ako informácia. Som veľmi sklamaný z postoja členských štátov eh, k trastovým fondom. Tento nástroj sme eh, vytvorili v rozpočtovom poriadku, aby sme eh, zhromaždili prostriedky z európskeho rozpočtu členských štátov, z ich jednotlivých rozvojových nástrojov, aby sme dosiahli čo najväčší pakový efekt. Vidíme, že Európska únia svoje záväzky splnila, prostriedky uvoľnila na zaplnenie týchto trasových fondov a to isté platí aj pre fond pre Turecko. A vidíme, že členské štáty e, si svoje povinnosti neplnia. Nechcem byť nespravodlivý, mnohé členské štáty robia toho veľa. Aspoň teda môžem povedať za Britániu a za Nemecko, že e, toho robia veľa, podporujú uplatnenie týchto nástrojov, ale nevyužívajú to same. Ja si nemyslím, že Európsky parlament Európska únia by mala naďalej platiť účty za to, čo e, si neplnia členské štáty. Ak nie sú ochotné naozaj využívať tieto nástroje v plnej miere, tak e, ja už naozaj neviem ako poslanec, e, aké návrhy budú potrebné na to, aby členské štáty sa do tohto úsila zapojili. Všetky návrhy kolegov sú vítané. Ak členské štáty nezmenia svoj postoj k trastovým fondom v budúcnosti, potom e, by som sprístupnil len e, také sumy, ktoré sprístupnia aj členské štáty. Ak členské štáty sprístupnia zhruba iba 50 miliónov do týchto trasových fondov budúcnosti, tak reakcia Európskeho parlamentu bude taká, e, nie, že my si naplno splníme svoje záväzky 250 miliónov, nie, aj my teda sprístupníme iba 50 miliónov. A keď sa týchto 50 miliónov minie, potom eh, sa opýtame členských štátov, ako si predstavujú oni, ako chcú zaplniť tie trastové fondy. Teda samotné vytvorenie týchto prostriedkov je podľa mňa správne, týchto nástrojov, ale som dosť zetrknutý z postoja členských štátov vo Valete, v Ankare, na rôznych iných stretnutiach a samitoch robili veľké vznešené prísľuby o plnení týchto nástrojov, využití a keď príde na platenie, tak eh, si peňaženku zatvoria, schovajú do vrecka a vždy sa obracajú na európsky rozpočet. Myslím, že takáto jednostranná eh, zodpovednosť eh, a jednostranné preberanie zodpovednosti iba za Európsku úniu nie je celkom na mieste. Myslím, že aj ministri financií si na svojom zasadnutí rady musia uvedomiť, že my nie sme uh, ich eh, predlženým ramenom. My máme svoj vlastný rozum a svoje vlastné rozhodnutia. Ďakujeme pekne, eh, vážený pán kolega. Teraz dám slovo pánovi Devovi na 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Bola to naozaj fascinujúca výmena názorov. Som veľmi vďačný všetkým kolegom, najmä pánovi Gajerovi a tiež komisii za ich postoje k rôznym aspektom Plne súhlasím s komisiou v tom, že rozvojová pomoc by e, sa nemala kradnúť. napríklad z prostriedkov na humanitárnu pomoc. Tým sa totiž celý problém ešte zhorší a bude sem prichádzať ešte o mnoho viac utečencov a migrantov, pretože nebudú mať dostatočné zamestnanecké možnosti, e, nebudú mať možnosť e, zajistiť si živobytie teda je to začarovaný kruh, z ktorého sa môže ešte vybrbiť aj niečo pozitívne, ak sa k tomu postavíme správne. Myslím si, že e, pán Gajer preukázal obrovský kus e, vytrvalosti, keď sa snažil zohľadniť e, všetky aspekty aj napriek rôznym škrtom vo viezročnom finančnom rámci, ktoré sa usúhlasili nedávno. Je mi ľúto, že sa musím na toto opýtať. Ospravedlňujem sa. Už som niekoľko dní nespal, bojím sa totiž, čo sa udeje vo štvrtok. A keďže tento slon tu s nami v miestnosti je a tvárime sa, že tu nie je, žiaľ, je tu s nami, je tu tento veľký otáznik. Ukazuje sa, že odhady naznačujú, že by to mohlo dopadnúť úplne najhoršie, ak sa niečo zásadne nezmení v najbližších dňoch. Neviem teda, kam sa presne dostaneme. Otázka referenda. V každom prípade chcem sa vás opýtať, pán Gajer, či máte nejaký zálohový rozpočet. Uvidíte totiž, že 18 miliárd libier, teda 20 miliárd eur vám bude chýbať, ak to referendum dopadne zle. Čo sa týka vzdelávania e, detí v utečenských táboroch, e, to je veľmi dôležité. Inak totiž vytvoríme ďalšiu generáciu utečencov, ktorí nebudú schopní usadiť sa niekde, nájsť si prácu. Celkovo si myslím, že sa v podstate zhodneme v tých zásadných veciach. Zažívame však veľmi e, krušné časy v práci na tomto rozpočte. E, komisia nepredložila návrh a ja to veľmi dobre chápem. Nevedia totiž, e, aká bude situácia o niekoľko dní, aký bude výsledok z Británie. A Británia je pritom jedným z hlavných eh, čistých prispievateľov do rozpočtu. Ďakujeme pekne. Myslím, že to bude lepšie, keď, ste, keď si to potom bilaterálne vyriešite, pretože už je neskoro. Eh, ešte k poslednému bodu na našom programe schôdze. A to, ako sa stretneme zajtra. Zajtra sa stretneme v tejto istej sále. Bude to stretnutie s komisárom Christosom Desom. Budeme hovoriť e, o stretnutí v Istambule potom humanitárnom samite, takže zajtra o 9.